Hello, äh, nice to see you. Hello. Uh, äh, dear colleagues, ladies and gentlemen, uh, good afternoon. I... Dobre popoludnie. Prišiel som práve z výboru regionov, ktorí mali veľký záujem o náš energetický balík, zelenú, um, o zelenú energiu pre všetkých Európanov. Hovorili sme aj o inteligentných mestách. Všetko, čo je veľmi dôležité pre nás všetkých, ako aj pre výbor regionov. A dovolte, aby sme začali naše verejné vypočutie Čistá energia pre všetkých Európanov. Máme program rozdelený na dve časti. E, štruktúra energetického trhu do budúcnosti, aké zmeny potrebujeme a druhá časť sa bude zaoberať zaintegrovaním obnoviteľných zdrojov do trhu príležitosti a prekážky. Náš e, vypočutie je prirodzeným výsledkom z oznámenia komisie, respektíve z veľk- e, v dôsledku veľkého legislatívneho balíka komisie, ktorý vydala na jeseň minulého roku, ktorý obsahuje 8 legislatívnych návrhov. To je najväčšie, čo kedykoľvek vyšlo z, z rúk komisie. Niektoré veci sa týkajú obnoviteľných zdrojov, niektoré rizika a všeobecne povedané spravovania energetiky, nových technických riešení a podobne. Je, my sme rozdielili týchto 8 návrhov na dve časti a s každou časťou každú časť budeme riešiť ako balík, nie všetkých 8 spolu, ale vždy 4 a 4. A keď skončíme a prv, prvú časť v októbri a druhú časť v novembri. Takto pracujeme s týmto balíkom a preto potrebujeme vedieť čo najviac o tejto problematike a preto naše verejné vypočutie je veľmi vhodne načasované. Vítam všetkých našich panelistov, ktorí sem dnes prišli. Prvý panel, druhý panel. Sme veľmi radi, že ste sem prišli Teraz budeme hovoriť o štruktúre energetického trhu do, pre budúcnosť, aké zmeny potrebujeme. To je veľmi dôležité. Trh s energiami je veľmi dôležitý, či týka sa plynu, elektrickej energie. E, tento balík sa zaoberá najmä elektrickou energiou, ale máme aj plyn, máme aj trh s plynom a tá kompatibilita medzi týmito dvomi je mimoriadne potrebná, absolútne potrebná, to vieme, ale projekt pre spoločný trh a pre veľkoobchodný trh návrhy pre mm, prenos a podobne sú iné v prípade elektrickej energie a v plynu. Myslím, že dnes sa budeme venovať najmä trhu s elektrickou energiou, ale nesmieme zabúdať aj na to, že máme trh s plynom Naším prvým rečníkom je pán Tobias Paulun, ehm, vrcholový strategický pracovník na ehm, e, v Európskej energetickej burze ehm, European Energy Exchange. Je jedným z vedu, to je jedna z hlavných obchodných platformiem s energiami v Európe. Okrem okrem energie obchodujú aj s emisnými kvotami, Čiže e, obchodujú nielen s elektrickou energiou, ale aj emisnými kvótami. A tento trh je veľmi potentný trh. A pracovali sme práve nedávno na návrhu o ETS. Rieši sa to už teraz v rade. Možno, že sa vyjadrite aj k tomuto. Ak dovolíte, tak by som vás požiadal, keby ste sa obmedzili na 7 minút, pretože my by sme boli radšej, keby sme mohli mať potom nejakú diskusiu, potom ako skončíte. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, vážení poslanci, dámy a páni. Ďakujem za to, že sa môžem vyjadriť e, k tomu, čo sme pripravili, e, pre, ako, aký máme názor k, e, k tomuto zimnému balíčku. My obchodujeme aj veľmi krátkodobie dobo. Máme tu napríklad 30 minút pred e, dodávkou až po 6 rokov do budúcnosti. Minulý rok sme mali obrad viac ako 4000 terabat hodín za e, terawatt hodín za rok. To je veľmi veľký objem, takže sa ukazuje, že tento náš trh je veľký výsledok, veľký e, výsledok, ktorý treba ďalej rozvíjať, najmä keď podporujeme obnoviteľné zdroje, ale aj, je to aj niečo, čo už veľmi dobre dnes funguje. Skôr ako budem hovoriť o detailoch tohto energetického zimného balíčka, by som chcel hovoriť niečo aj zo všeobecného pohľadu. Tento balíček vyšiel po hlasovaní o Brexite niekoľko mesiacov po ňom a tá európska predstava, že môžeme dosiahnuť spolu viac, je takto ohrozená. Aj globálny vývoj vyvoláva ďalšie pocity neistoty. A z tohto pohľadu je tento balíček ktorý, šancou, ktorá môže priniesť jasnú víziu a cieľ na integráciu vnútorného trhu s energiami a môžeme dobre ukázať, ako nám všetkým pomôže a bude na osoch. Naozaj je to dobrá šanca jednoduchými slovami vysvetliť všetkým spotrebiteľom energie, o čo ide. Dobrá správa je, že z našho pohľadu tento balíček prichádza aj s odpovediami na niektoré od otázky, ale niekde sa stráca v detailoch. A tu by bolo znova lepšie prísť s jasnou víziou, čo chceme dosiahnuť a jasne definovať zodpovednosti tých hráčov, ktorí budú zodpovedať za vývoj cesty k dosiahnutiu spoločnej vízie. Z nášho pohľadu budúci trh s energiami musí stať na troch základných pilieroch. Poprvé je to koordinácia e, trhových cenových signálov, a platí to aj pre obnoviteľné zdroje, aj pre e, investície. Po druhé, e, veľké a likvidné ponukové zóny. Tam sa e, zúčastňujú rôzni hráči, tam sa môžu stretávať, obchodovať transparentným konkurenčným spôsobom. A tretí pilier je potreba prvej integrácie obnoviteľných zdrojov energie do týchto trhov, aby sme zabranili cenovým skresleniam na trhu alebo aby nebolo treba regulovať ceny. Toto je náš pohľad na dlhodobý trh s energiami a tu sme už aj veľa dosiahli doteraz, ako som povedal. Máme konkurencieschopný trh s energiami. Nemecko-rakúska cenová zóna je najkonkurenčnejším trhom v Európe zatiaľ a ďalšie trhové oblasti sa tiež rozvíjajú veľmi sľubne. A tu ten zimný balík a jeho vízia môže už vychádzať z toho, čo máme k dispozícii dnes. Chcel by som uviesť sedem oblastí, ktoré sme identifikovali v tomto balíku a ktoré by som chcel zdôrazniť a povedať vám aj, ako ich hodnotíme. Poprvé je to samotný cenový signál. Veľmi si vážime, že sa to veľmi prominentne spomína v tomto zimnom balíku, že ceny majú byť tvorené tak, aby sa zabranilo akýmkoľvek nepo- skresleniam ceny, aby to boli slobodné ceny. Ceny pri nedostatku sú dôležité a chcem súčasne zdôrazniť, že E, definícia technických cenových stropov, čo je niekedy potrebné, sa má, vynechať na, sa má nechať na burzu aj hráčov, lebo títo vedia najlepšie e, zadefinovať, lepšie než regulácia. Druhá oblasť je, sú dlhodobé hedgingové možnosti. Tiež oceňujeme, že sa spomínajú ako dôležitý prvok v tomto zimnom balíku. Chápeme, že produkty sa môžu obchodovať na burzách už dnes, ide aj o tieto a Nehovoríme tu o desaťročiach a o dohodách na nákup energie platné desaťročia. To je menej transparentný spôsob, menej konkurencieschopný spôsob na hedgingové účely. Keďže máme burzu, tak potrebujeme nové produkty pre obnoviteľné, aj tie už vznikli, aby mali takéto možnosti dlhodobého hedgingu. Tretia oblasť, ktorú chcem spomenúť, je to, čo nás veľmi znepokojuje, a to je vymedzenie tzv. bidding zones, e, ponukových zón. My, tam sa hovorí v návrhu, že to by mali byť zod, e, mali zodpovedať nerovážnym oblastiam. A to je v protiklade s tým, čo bolo v minulosti, kde sa hovorilo, že nerov, e, nerovnovážne oblasti majú zodpovedať ponukovým oblastiam, ale keď sa to obráti, tak je tam iný pohľad a je tam potom iný cieľový model. My potrebujeme konkurencieschopný veľkoobchodný trh a to by sme mali čo najviac, aj bidding zones by mali byť čo najviac rozširované. Štvrtá oblasť je e, oblasť kapacitných mechanizmov. Tu oceňujeme, že to má byť e, posledné útočisko a že musia sa rešpektovať zásady štátnej pomoci. Myslíme si, že je to aj správny prístup, že sú štandardizované podmienky, spoločné kritéria pre kapacitné trhy, ale chceme zdôrazniť potrebu toho, že kapacitné trhy majú byť tiež otvorené pre E, cezhraničné nákupné možnosti. Tá, tých, piata oblasť, o ktorej chcem hovoriť, je integrácia obnoviteľných zdrojov energie do trhu a tu tá hlavná zásada, ktorú veľmi oceňujeme, je, že ceny nemajú skreslovať cenový trhový signál, trhový cenový signál je tiež dobré a dôležité, že tu existujú aj krátkodobé trhy a burzy a že sú z, z, uvedené v tomto návrhu. A teraz dve ďalšie oblasti koordinácie v rámci regiónov alebo medzi rôznymi politickými oblastiami. Regionálna spolupráca je určite niečo, čo je mimoriadne potrebné pre rozvíjanie integrovaného inter, vnútorného konkurencieschopného európskeho trhu s energiami. Týka sa to aj spolupráce s TSO. Tam už vidíme aj dnes veľký pokrok, takže si vážime tento prístup v balíku, ktorý sa navrhol, ale musíme E, správne vymedzovať regionálne operačné centra. Myslíme si, že tam je tá definícia príliš úzka, pretože nerešpektuje konkrétnu úlohu TSO. A nakoniec koordinácia politik. My si myslíme, že je dôležité jasne rozlišovať klimatickú politiku a štruktúru trhu. Tam to je tých 55 gramov na kilowatt, to je napríklad pravidlo, ktoré sa bere ako kritérium pre účasť e, v mechanizme. My si myslíme, že my potrebujeme jeden cieľ, jeden mechanizmus, jednu cenu. Ďakujem veľmi pekne a teraz by som odovzdal slovo pani kolegyni Suzanne Nys z NSOI. So that's Dovolte, aby som pripomenul, že ENTSOE vzniklo v rámci 4. Um, legislatívneho balíčku, ako výsledok 4. legislatívneho balíčku, teda v roku 2009. A pani Nís nám predstaví, vlastne zastupuje 42 prevádzkovateľov TSO z viac než 35 krajín. To znamená, siaha to ešte za hranice EÚ. Vážená pani Nís, ďakujeme že nám poviete o tom, ako vyzerá nový e, dizajn trhu s energiami z pohľadu práve TSO prevádzkovateľov sieti, ktorí sú asi e, tými najzodpovednejšími osobnostiami z hľadiska vnútorného e, trhu, pretože e, predpokladám, že tak ako som to pochopil, tak máte veľmi dobrú spoluprácu s ostatnými hráčmi na trhu. Ďakujem veľmi pekne. Žiaľ, strátila som minútu kvôli predchádzajúcom prejavu, ale skúsim to dobehnúť. Vážené dámy, páni, vážení poslankyne, pre, poslankyne, ďakujem pekne za pozvanie na dnešné stretnutie, na túto veľmi dôležitú diskusiu. Tak ako povedal pán Buzek, prvá vec, naozaj trh s energiami je iba jeden. A aj keď máme NSO a NSG, G, tak je jasné, že budúcnosť leží v prepojovaní sektorov. A naozaj dedictvom e, Európy, ktorú máme, je fantastická infraštruktúra tak v oblasti plynu, ako v oblasti elektro, e, elektriny. Takže je treba to optimalizovať zdroje, ktoré máme. Elektrina, tak ako hovoril pán Buzek, áno, my sme teda asociácia, ktorá siaha za hranice EÚ. Máme 42 členov vrátane Norska, Švajčiarska, a ďalších krajín. Práve som sa vrátila z pracovnej cesty. Aj Veľká Británia je našim členom a bude naďalej členom je. Eh, Tento aspekt elektrina eh, teda cezhraničný prístup eh, nás vedie k tomu, že je to naozaj záväzný regionálny príspuch, nie, prístup nie na dobrovoľníckej báze, ale naozaj celoeurópsky záväzný prístup. Čo sa týka toho presun, ktorý nás čaká, e, tak ten balíček, ktorý sme teraz tak pekne nazvali ako čistá energia pre všetkých, ten zimný balíček má zabezpečiť, že naozaj všetci budú mať prístup k energie, že bude o mnoho väčšie prepojenie jednotlivých sektorov, aj napríklad dopravy a výroby a tak ďalej. A tá ambícia je, aby do roku 2030 to bolo nejakých 42 obnoviteľných zdrojov energie. Čo sa týka toho balíčka, tento panel má názov Aké zmeny, vlastne aký má byť ten dizajn, aké zmeny musíme realizovať na to, aby ten systém do budúcnosti fungoval. Jedna z vecí je a síce aby v tom ambicióznom návrhu komisie sa zachovali už tie veľmi ambiciozne ustanovenia, ktoré máme. Naozaj, aby tam bolo také široké paradigma pre e, spotrebiteľov. Áno, potrebujeme tie stimuly cenové e, tak, aby tam bol veľmi aktívny paradigma spotrebiteľov. Potrebujeme ďalej e, rámec na pripravenosti pre riziko na na princípe subsidiarity, podobne ako je to v ustanoveniach pre plyn. A potrebujeme eh, hodnotenie adekvátnosti európskeho rámca, tak aby sme mali naozaj štandardizované potom národné rámci do budúcnosti a do budúcnosti ďalej potrebujeme veľmi ambicióznu spoluprácu na regionálnych úrovniach, tak aby sme to do toho horizontu roku 2030 dokázali naplniť. Dovolím si ešte zdôrazniť jednu vec, pretože naozaj prebieha živá diskusia o regionálnych výsledoch napríklad, ktoré boli dosiahnuté v oblasti Strednej Európe. Integrácia eh, energetických systémov už tam beží. Už sa realizovali. Ako vidíte, na eh, Pobalt, Estlink, nové členské štáty, ktoré týmto spôsobom boli integrované do celoeurópskeho systému. A to vidíte, že z tržnej stránky naozaj sme sa posunuli už do prepojovania E, sektorov e, severozápadná Európa, Severná Európa, tzv. regionálne prepojovanie, anglične coupling. A teraz sa presúvame do oblasti strednej stredozápadnej, stredovýchodnej Európy do roku 2018, pretože by sme radi, aby tá hranica, ktorá v oblasti energetického trhu ešte tam panuje, zmizla medzi teda západom a východom. Tam sú tie možnosti tým, že budú nižšie ceny, lepšia e, konkurencieschopnosť, lepšia bezpečnosť dodávok a väčšia integrácia. Toto sú hodnoty, ktoré v rámci našej regionálnej asociácie zastávame. Čo sa týka týchto bodov ešte, môžeme povedať, že máme Následujúce teda e, výhrady. Kódy, ktoré majú network codes, kódy, ktoré panujú medzi jednotlivými sieťami, by mali byť e, e, e, harmonizovanejšie. To je problém, ktorý má väčšina krajín ENCOE hlavne v oblasti teda elektriny a plynu. A ako vidíme, že tieto kódy vlastne z legislatívneho návrhu zatiaľ úplne vypadli. Nie sú tam aj keď je to pre nás úplnou prioritou. Tá implementácia by trvala minimálne dva roky, takže poprosím vás naozaj, berte to vážne, pretože tieto kódy práve pripravujú pôdu pre ďalší vývoj. Čo sa týka tých regionálnych centier pre spoluprácu, určite 100% podporujeme to, že chceme byť ambiciozní na e, úrovni teda regiónov, čo sa týka tých spolupráce regionálnych TSO, prevádzkovateľov sieti a tak ďalej ale na druhej strane nechceme akceptovať, nebudeme akceptovať rozhodovanie, ktoré bude záväzné ohľadne takýchto nových štruktúr, ktoré nemajú žiadneho protirača na e, regionálnej, národnej úrovni, tak tam nie je treba z regulátora, ktoré riešenia, ktoré prinášajú rizika a vlastne neprinášajú nejakú pridanú hodnotu členským krajinám ani občanom EÚ. Ďalej, čo sa týka dizajnu samotného trhu, market design, tam je tiež pár obav, ktoré sme, mám pár, máme s tým pár problémov, ktoré sme vám aj komunikovali. A ďalej si myslíme, že tí prevádzkovateľia, ten TSO je naozaj subjekt, ktorý je veľmi dôležitý, je to dôležitý krok. Opäť tu vidíme riziko, že ak budeme podporovať tie lokálne trhy, čo je vlastne opak toho, čo potrebujeme eh, v rámci tej eh, veľkoobchodnej integrácie. Chceme, aby tí spotrebitelia sa aktívne e, podielali a aj e, tí hráči veľkí podielali e, v rámci celej Európy, aby neboli vlastne brzdení tým malým regionálnym alebo národným rámcom. Ten tretí balíček, jeho cieľom bolo naozaj zabezpečiť cezhraničnú výmenu, aby to správne fungovalo. Teraz tento balíček tu máme preto, aby tá flexibilita z v oblasti distribúcie sa presunula zo strany spotrebiteľov na stranu tých e, veľko výrobcov a veľko distribútorov. Ďakujem pekne. Ask Mr. Matia. A teraz by som poprosil pána Matiasa Baka, ktorý vedie oddelenie európskej energetickej politiky aby sa ujal slova. Už 10 rokov spolupracuje s Európskou komisiou. Bol v kabinete bývalého komisára pána Potočníka, ktorý mal vo svojom portfóliu životné prostredie a predtým pracoval pre komisára pre výskum a vývoj. Takže z tohto pohľadu treba povedať, že má naozaj široké skúsenosti s ochranou životného prostredia, s bojom proti klimatickým zmenám. Takže e, z pohľadu Agory Energy Vende budete hovoriť o istom prechodnom období pre elektrické trhy v Európe. Rád si vypočujem vaše stanovisko a vaše názory. Ďakujem. Ďakujem za pozvánku a za to, že môžem predložiť názor nášho e, think tanku, ktorý má sídlo v Berlíne. E, fondy, ktorých fungujeme, sú, nemajú žiadne e, ekonomické, komerčné záujmy, ale naši donory nás poverili týmto, touto úlohou, aby sme sa naozaj pozreli na nové možnosti energetického trhu a to nie len v Európe, nie len v Nemecku, ale aj v zahraničí, teda za hranicami, aby sme videli, aké sú možnosti medzinárodnej spolupráce. Sústredím sa na niekoľko kľúčových oblastí, ktoré my vnímame ako kľúčové v rámci tohto nového energetického balíčka, ale na úvod by som rád zdôraznil, nech sa deje čokoľvek na európskej či národnej úrovni v súvislosti s klimatickými zmenami a energiami, tak by som povedal, že spolupráca na európskej úrovni je výhodnejšia, než keby sme sa medzili a hľadali riešenia každý sám. Aj vďaka tejto spolupráci sa nám otvárajú nové možnosti pozitívnej odozvy alebo reakcie na tú súčasnú energetickú situáciu. Keď sa teda pozrieme na naše závery. Možno by bolo zaujímavé a dobre povedať, že EÚ naozaj na vnútornom energetickom trhu dosiahla veľký pokrok. A čo nás vlastne čaká teraz? Spomenuli to už aj predrečníci. Šéfovia vlád v roku 2014 stanovili isté ciele, ktoré ratajú aj so 45 percentami z roku 2030, takže potrebujeme aj vyššiu úroveň flexibility. To je jeden zo základných prvkov toho nového návrhu Európskej komisie. Väčšia flexibilita na energetických trhoch. Treba sa pozrieť na energetický mix, ktorý existuje v Európe. A máme tu zásadný problém v nadbytočných kapacitách a keď sa pozrieme do budúcnosti, tak vlastne zistíme, že energetický mix e, by mal byť flexibilnejší. Niektoré kapacity sú veľmi neflexibilné, hlavne v súvislosti s e, vyťaženým alebo využívaným uhlím alebo inými tradičnými energiami a tu naozaj potrebujeme vyššiu flexibilitu, aby tie trhy boli efektívnejšie ale pre nás sú tu aj určité zaujímavé ukazovatele, ktoré vyprývajú z návrhu komisie a ktoré sa tiež zaoberajú touto záležitosťou nadbytočných rezerv. Aj tu komisia zverejnila či vyhlásila, že začne rokovať s členskými štátmi, ktoré majú záujem na, naozaj na prechode od intenzívneho využívania uhlia k nízkouhlíkovým energiám, teda k priemyslu, ktorý môžeme charakterizovať ako dekarbonizačný alebo dekarbonizáciou. Čo by som ešte e, tiež vyzdvihol, to sú tie kapacitné intervencie. Veľká časť návrhu komisie sa zaoberá práve týmito kapacitnými mechanizmami alebo mechanizmami riadenia kapacít a hovoríme o prechodnom energetickom období pre EÚ a preto je úplne zásadné, aby e, v súvislosti s potrebami dekarbonizácie a flexibility došlo aj k tomu, aby sa tieto mechanizmy zlepšili. Akým spôsobom vlastne tieto intervencie môžu pozitívne alebo negatívne vplývať na energetické rezervy. Musíme sa zamerať na ten energetický mix a keď sa pozrieme na návrh Európskej komisie, tak si tiež myslíme, že sa uberá tým správnym smerom. Pokiaľ ide o adekvátnosť, tak tá sa netýka len, len samotných kapacít, ale aj efektivity a typu toho energetického mixu, teda ako by tie kapacity mali vyzerať, aby boli v súlade s adekvátnymi zdrojmi energie. V tom istom rámci, a to e, zdieľam tiež s predrečníkmi, tak je tá otázka mechanizmu riadenia kapacít, ktorý musí fungovať tak, aby išiel ruka v ruka ruka v ruke so stanovenými cieľmi dekarbonizácie. Ako sa na tom dohodli členské štáty? Pokiaľ ide o trh OZE, integrácia vnútorného trhu bude pokračovať a komisia vyvíja na členské štáty veľký tlak, aby naozaj zaistili čo najlepšiu integráciu vnútorného trhu a to sa týka aj Mm, verejného obstarávania. Je tu cena 60 eur v rámci systému ETS a v rámci toho ETS z, analytického, e, z tej analytickej perspektívy sa očakáva, že trh bude dostatočne investovať do oblasti OZE, aby sme dosiahli tie ciele, ktoré sme stanovili. A to potvrdzuje aj niekoľko štúdí. A keď sa pozrieme na súčasnú diskusiu v súvislosti s ETS a keď sa pozrieme na predpoklady alebo na eventuálne cenové nastavenia do budúcnosti a keď vychádzame z týchto údajov, tak naďalej bude mm, veľmi dôležité, aby v členských štátoch existovali naozaj pevné a silné regulačné rámce pre OZE a to zníži aj rizita, rizika a tie by sa znížili samozrejme rizika aj pre investície do obnoviteľných zdrojov energií. Takže keď tu bude nejaká, nejaký konkurenčný podnet, tak treba zabezpečiť k tomu, aby nedošlo k zbytočnému zvyšovaniu cien, za kto, tú cenu by v konečnom dôsledku zaplatili aj tak daňoví poplatníci. A ten posledný slajd, tým by som aj skončil. Tu je taký graf a vidíme, v akej situácii sa práve nachádzame. Keď sa pozriete na tento graf, tak tu vidíte nadbytok, ktorý budeme mať v systéme, ak neurobíme naozaj zásadnú reformu systému ETS Vidíte, že nemôžeme počítať s nejakými zásadnými investíciami v období 2020-2030 v rámci dekarbonizácie. Ďakujem za tieto príhovory. Teraz by sme mali diskusiu k tejto téme. A by sme sa mohli najprv vyjadriť spravodajci, ktorí požiadali o slovo, naši štyria hlavní spravodajci. Pán Karinš, e, štruktúra, alebo štruktúra, nová štruktúra trhu s energiami. Áno, ďakujem, ďakujem aj rečníkom. Najprv komentár a otázka k poslednému rečníkovu. Stále to znovu, znovu a počujem. Zasa mi to zvláštne, že ľudia stále hovoria, že rizikujeme znižovanie nákladov, ale samozrejme náklady klesajú, keď je kapacita maximálne využitá. To nesúvisí s rizikom. Ja myslím, ja nerozumiem tomu, ako to vy hovoríte, že to riziko tam je. E, teraz k, mám otázku na troch rečníkov. Vieme, že ako sa podiel obnoviteľných bude zvyšovať, a to bude tak bez ohľadu na to, čo tu robíme, ich využitie bude stúpať a systém bude mať viacšiu a väčšiu potrebu e, takého, takej zálohy, keď vietor nefúka, slnko nesvieti a podobne. Potrebuje tam mať nejaké rezervy a zatiaľ máme kapacitné mechanizmy, ktoré niekto pla- niekomu platíte za to, že je pripravený, keď ho budeme potrebovať. Mám takúto otázku na vás. Dokážu trhy poskytnúť tú potrebnú rezervu spolahlivým spôsobom, aby sme zachovali vysokú bezpečnosť zásobovania dodávok? My môžeme čakať dve hodiny na papier, aby došiel, ale nemôžeme čakať 20 minút na svetlo. Dokážu to trhy zabezpečiť, alebo potrebujeme kapacitné mechanizmy, kde niekoho platíme za to, že len v pohotovosti? A ak áno, za akých okolností? Teraz pán Branko López, obnoviteľné. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým panelistom za ich úvodné vystúpenia. Ide naozaj o obrovský balíček, ktorému sa budeme venovať. A ak chceme splniť parížské ciele a dosiahnuť dekarbonizáciu v roku 2050 a to totálnu dekarbonizáciu, tak to, čo robíme teraz, musí ísť ruka v ruke až do toho obdobia Ďakujem za ich prvé vystúpenia panelistom. Energetické trhy musia čeliť obrovským výzvam, musia sa začleniť nové obnoviteľné zdroje energii, ktoré sú decentralizované, variabilné alebo ktoré majú nízke prevádzkové náklady. Navyše treba brať do úvahy aj nových aktérov a účastníkov na trhu a preto je táto úvaha veľmi dôležité, dôležitá. Preto by som pánovi Paulunovi položil e, otázku k pôvodným zárukám, či nová regulácia vyrieši problémy s efektivitou akým spôsobom sa využívajú, aby sa to nepoužila ako alúzia, akože zelené energie a ako zabezpečiť vysledovateľnosť elektrickej energie, ak tieto, či sú skutočne z obnoviteľných zdrojov, keď nemáme ten zabezpečený zdroj pôvodu. A potom by som sa spýtal tiež na výzvy prepojení v takých krajinách, ako je Španielsko, aby sme využili viacej obnoviteľné zdroje. A kto je zodpovedný v konečnom dôsledku v novej koordinácii medzi TSO, teda medzi koordinátormi v doprave a ďalšími aktérmi. Pán Gierek, nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne. Mám otázku na pána Buka. Je to takáto otázka. Spomínate pružnosť, flexibilitu. O tom sa už hovorilo, že aby sme zachovali flexibilitu a mohli využívať e, veternú energiu, musíme mať veľké energetické rezervy. A to zvyš, znižuje účinnosť e, alebo hospodárnosť, ale ja chápem, čo ste povedali. Povedali ste, že 550 gramov na megawatt hodinu, že to je norma. Pravdepodobne v Nemecku je plán, že veterná energia bude zapracovaná a bude sa používať spolu s energiou z plynu. 20 a 30 e, veternej energie a plynové turbíny budú zabezpečovať takúto flexibilitu, ako aj energetickú efektívnosť. Je to pravda? Potom a ja mám nejaké otázky, ktoré chce položiť kolega Morten Petersen ktorý zastupuje správu ACER. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Len poznámka a otázka. V prvom rade vám ďakujem za veľmi dobré vystúpenia. Nám to naozaj pomáha, je to veľmi zaujímavé si to vypočuť. Takže len pripomienka k tým prezentáciám. Pani Nys, tam sa zdôraznila implementácia sieťových kódov a súhlasím s tým a je to naozaj niečo, na čo musíme pracovať a súvisí to aj s nariadením ACER, ACER takže budeme, treba o tom hovoriť aj tu v tomto výbore. Ďakujem za túto poznámku, s ktorou súhlasím. Ešte mám otázku na pána Buka. Vo vašej prezentácii ste na jednom zo slajdov Zabudol som si okuliare, takže som, sa, som mal problém to čítať. A boli to také husté slajdy. A ďakujem aj za to, že ste nám to dali vytlačené. V štvorke e, máte ohľadne tých robustných rámcov. Citujem. Hodnotenia vplyvu podľa komisie preháňa tie náklady pre OZ a e, e, zakrýva tie náklady pre rozvoj tých robustných e, rámcov. Tak iba by som vás rád vyzval, či ste mali nejaké štúdie, nejaké analýzy ohľadne tohoto bodu, ktoré pod, môžete podložiť nejakými číslami toto svoje tvrdenie. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán kolega. A teraz spravodajca ohľadne governance, pán Turmac, teda dobrej správy veci verejných. Otázka na zástupcu z EX. O, e, e, otázka ohľadne flexibility. Vy ste hovorili o tzv. krátkodobých, dlhodobých. hedžových projektov. Aký dizajn toho trhu potrebujeme? Či to má byť skôr taký, aký, ako ten trh má podľa vás vyzerať? Ako má vyzerať ten dizajn? Ako to manažovať napríklad teda turbíny s otvoreným cyklom, ktorí napríklad sú veľkým poskytovateľom flexibility, ďalej vodná energia a tak ďalej. Akým spôsobom sa to prepojí s tým trhom? Ako to nadizajnovať, aby to, tá flexibilita bola za, za, e, zachovaná, respektíve poskytnutá? Otázka na pána Buka. Dva tendry pre solo, ktoré prebehli v Dánsku konkrétne asi na 55 eur za megawatt e, hodinu. Bolo to spoločný tender z hľadiska Nemecka, spojený Nemecka a Dánska a potom v Polsku. V Polsku prebehol toto verejná výzva tender za 95 eur za megawatt hodinu. Tak moja otázka znie, prečo technológia, ktorá je vlastne masová už na trhu, prečo je možné, že v Polsku to stojí 40 eur viac na megawatt hodinu, než ešte pri tom, keď sme do úvahy, že v Polsku sú určite pozemky lacnejšie než v Dánsku. Dánsko ani Polsko nie sú v eurozóne, takže žiadny zásadný rozdiel tam nie je. Ako vy chcete rozdi- roz- vysvetliť takýto markantný rozdiel? Je niečo, čo si myslíte, že môžeme v tejto súvislosti robiť, aby takéto abnormality, takýto veľký rozsah nevznikal? Je tam úplne identická technológia, identické mm, množstvo slnečného svitu, dokonca lacnejšia pôda v Polsku, rovnaké podmienky ohľadne eura a stále je to tam drahšie. Akú ako si to vysvetľujete? Čo s tým môžeme robiť? Thank you very much. Ďakujem za vašu otázku. A teraz pani Werner za, za ostatných poslanc, z ostatných poslancov. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Mám dve otázky na referujúcich. Poprvé k téme rozdelenie cenových zón. Komisia tam navrhuje aby boli také hranice, ktoré vychádzajú z tých úzkých miest a potom e, komisia by mala nakoniec rozhodnúť o tom, či tie jednotlivé národné ponukové zóny budú ďalej členené alebo nie. Ja si myslím, že to je zlý prístup, lebo v návrhu komisie sú vnútroštátne opatrenia. Tie sú určené na to, aby odstranili tieto úzke miesta a tie sa vôbec nezohľadňujú. Napríklad v prípade ne- Nemecka máme Rakúsko-Nemeckú cenovú zónu, to je najlikvidnejší trh v Európe. A ja si myslím, že je kontraproduktívne pre trh, aby sme ho ďalej členili a takto to ohrozili. A druhá otázka, tam ide o tému, value of lost load, to sa týka tej hodnoty pripravenosti platiť za zachovanie zásobovania prúdom. Je to teoretická hodnota, je to odhad ceny energie, ktorú sú klienti ochotní platiť za to, aby zabránili prerušeniu dodávky. A členské štáty majú vždy určitú túto cenu samotné. A teraz to znamená, každý členský štát môže určiť nejakú sumu a potom budeme mať 27 rôznych cien, rôznych hodnôt za stratenú záťaž, values of lost load. A to nebude viesť ku skresleniu trhu v Európe? To je moja otázka na vás. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pán Roj. A ja sa chcem spýtať k spolupráci na európskej úrovni Jednoducho som tu nenašiel takú výpoveď a pýtal som sa aj komisie na to, prečo musí vlastne ESA mať viac právomoci. E, sú tam predsa len stále väčšie a väčšie problémy z toho. Kde sú problémy v súčasnej spolupráci s Acer? A nie je problém možno niekde inde ako v, v ESA? V ESA a potom sa tu hovorí o cezhraničnej doprave energie, povedzme, že do Nemecka sa ťažko prepravuje. A odpoveď bola taká, že tam nie je tá ochota. Môže byť problém aj v tom, že by ste prišli s veľkou energetickou diálnicou a potom nakoniec by boli v Nemecku len malé hradské. A potom to vôbec nesúvisí so spoluprácou v Európe, ale s tým, že v Nemecku nie sú dobre vybudované siete a na to netreba posilniť Acer, ale komisia stále hovorí o tomto. A nakoniec je tu otázka kapacitných mechanizmov. Tam komisia navrhla 0,050 gramov emisí cez hranice. Môžete mi povedať, že či existuje k tomu nejaký podklad posúdenie dopadu, alebo je to len tak akoby zbrucha číslo? Ďakujem veľmi pekne. Teraz dám Nika. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Moja prvá otázka. Zdá sa, že subvencie všetkých eh, typov energie ako keby sa elim- išli eliminovať, či už ide o obnoviteľné zdroje, uhlie, jadrové energie, subvencie končia a budú sa používať subvencie len na nové um, technológie. Ale tu je mm, jeden problém, ktorý mi vystal, možno vy by ste mi naň vedeli odpovedať. V Rumunsku e, sme sa dopracovali k takejto situácii. Jedna firma nakupovala energiu za 10 eur a potom do zvyšku Európy predávala za trhové ceny a predávala to teda za 50. Takéto situácie cezhraničné operácie a transakcie by sa mali robiť cez bez subvencie, to je nejaký podobný systém ako v prípade DPH. Pokiaľ ide o kapacity v Rumúnsku v januári asi 10 dní e, boli teploty pod minus 10 stupňov a veľmi silný vietor. Niekedy bol ten pocit tepelný až minus 35 stupňov Celzia Máme jadrovú energiu, 20 mm, e, mm, vodnej energie a tak ďalej. To je ten mix a istá časť pochádza z uhlia a e, ten, to je významný podiel v rámci toho mixu. firma, energetická firma Deon urobila významnú dohodu alebo kontrakt Mysleli si ale zároveň, že nebudú schopní e, nejakým spôsobom e, získať navratnosť e, investícií, ale istým spôsobom nedalo sa preukázať, či budú naozaj používané zmluvy. A otázka je, kto bude do budúcnosti E, pokrývať e, tú chybajúcu energiu v Rumunsku. Budeme mať naozaj problém, ak budú stanovené limity a ak nebudeme môcť mať energiu z uhlia, tak budeme musieť nakupovať energiu, ale potom, ako to urobíme? Rusi, ktorí nám dodávajú energie, tak tak nám môžu povedať, no e, sorry, nás to mrzí, ale my vám nebudeme môcť viacej dodať a potom tie ceny môžu narásť aj o 50%. A ako budeme môcť postupovať? Rád by som poznal e, odpoveď na túto veľmi konkrétnu otázku. Ďakujem, pani Ja Ďakujem veľmi pekne. Ja mám takú pripomienku, takú poznámku. A síce chcel by som najprv povedať, že by sme si nemali zamieňať ciele energetickej politiky s cieľmi klimatickej politiky. To sú dve rozdielne veci ktoré by sme mali prediskutovať pri iných príležitostiach, ale prvý rečník mal celkom iný prístup. Povedali ste, nepočujete tlmočenie? To znamená, vy ste mali celkom inú filozofiu a vychádzali ste z toho, že energetická politika má byť úplne podriadená energetickej politike. To, ste pove- to naznačuje meno vašej organizácie, čo sa nazýva, to je obchodník s energiami, ale my tu máme Európu, ktorá je priekopníkom v energetickej transformácii a vychádzame aj zo skúseností takéhoto priekopníckého členského štátu a mali by sme vychádzať z ich skúseností pri tvorbe európskej legislatívy. Chcem sa spýtať, pokiaľ viem, všetky tieto zmeny prenosu energie, predaja energie sú veľmi ťažké a majú problémy pri implementácii. Jeden z problémov je práve tá rezerva, o ktorej sa tu hovorilo. Potom sú tu problémy s vedeniami a podobne. A energetická transformácia vyvoláva aj problémy na strane susediacich krajín, ktoré majú stále väčšie a väčšie problémy s energetickou politikou. Takže ja chcem prvého rečníka spýtať, ako to možno zosúvzťazniť s vašim stanoviskom, ktorom ste povedali, že je potrebné efektívne zaintegrovať obnoviteľné Chcem sa spýtať, mohli by ste uviesť príklady toho, ako vytvorenie takýchto ponukových zón nám pomôže zaintegrovať efektívnejšie obnoviteľné, obnoviteľné zdroje. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Chcem hovoriť o dvoch témach. Poprvé mám jednu otázku. Ako máme odstrániť pomoc a prejsť takto na iné zdroje energie, napríklad obnoviteľné zdroje cez normalizáciu trhov. Aké opatrenia prijať bez toho, aby sa trhy nezrútili a aby sme nemali príliš vysoké ceny? Potom k e, tej istote bezpečnosti. Máme členské štáty, v ktorých ktoré nemajú susedné krajiny, ako napríklad Šve, e, Grécko. My sme obkolesené inými krajinami, ale nie členmi EÚ. Ako sa tu dá vytvoriť e, mechanizmus cezhraničného prenesu energie, aby sme zaručili zabezpečenie zásobovania dodávok? Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Harms. Aj vy ste na zozname rečníkov. Ďakujem. Ešte by som chcela zdôrazniť, že z môjho pohľadu tento celý E, zimný balík súvisí s klimatickou politikou a nebolo by správne klimatické ciele a energetické ciele posudzovať od seba oddelenie. A zimný balíček podľa mňa musí slúžiť tomu, aby sme ciele dohodnuté v Paríži oduhlikovanie aj dosiahli. A vždy sa pýtam aj kolegov a preto by som sa chcela spýtať pána Buka, aké je odôvodnenie tých eh, mission performance, prečo, aké sú tie dôvody a mali my sme sa k tomu vyjadriť. Ja myslím, že je veľmi správne, že Európska komisia navrhla túto normu. Ďakujem veľmi pekne. A teraz pani Ernst. Ďakujem veľmi pekne. Ja mám dve veci. Poprvé, hovoríme veľa o čistej energii a hovoríme o tom, ako odstránime zbytočnú kapacitu, čo robíme s cenami, ale aj pri tvorbe cien musíme vychádzať nakoniec z toho, že to musia byť primerané ceny, ktoré musíme zachovať. To je, čo ja viem, 1527, v tom návrhu a potom to súvisí aj s inou témou, to je energetická chudoba. V mnohých východ a európskych krajinách to tak je, že tam energetická chudoba a tie témy sú prepojené, nemôžu sa odčleniť. Môžete k tomu niečo povedať, ako sa dá tento cieľ uh, E, čistého energetického balíčka prepojiť s energetickou chudobou, keď máme také členské štáty, kde sú oblasti, kde sa kúri uhlím a e, drevom a podobne a vznikajú rôzne problémy. To sú veci, ktoré nám ležia na srdci a ktoré by sme chceli podporiť. A potom je tu tá celá otázka obnoviteľných. Posledné mesiace sme sa stále hovorili o zásobách, zásobníkoch a pri obnoviteľných sa to formuluje tak, že s tým nie sme veľmi spokojní. Chcem od vás vedieť, že tam musí byť ten rámec pre obnoviteľné energie a musia byť tieto rezervy a zásobníky. Ako si myslíte, že to má byť upravené? Je to primerané vzhľadom na ciele, ktoré chceme dosiahnuť? A potom, ja som z uholného regiónu a tá vec ma určite zaujíma. Všade sa hovorí o čistej energii a nikto nechce sa vzdať uhlia. Čo treba spraviť preto, aby sme to dosiahli? Možno, že sú tam veci ako spravodlivý prechod a podobne. Teraz Jean Collet. Jean Kelly, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem rečníkom. Ja som z Irska a my máme samozrejme povinnosť e, zaoberať sa zmenou klímy, zapracovať viac obnoviteľných do, systém, do systému, ale máme aj problém teraz v súvislosti s Brexitom. A to znamená, že už nebudeme e, napojení na európsku krajinu, a preto je veľmi dôležité, aby sme mali prepojenie elektrickej energie s Francúzskom. A tieto interkonektory sú veľmi dôležité, ale aj veľmi nákladné. V ideálnom svete by Európa bola prepojená a mali by sme energetickú íniu, všetci by boli prepojení. Čo treba sa aj preto, aby to bolo možné a či si to môžeme dovoliť, dá sa to. A potom je tu otázka tých rezeriev potrebných tej, tej zásoby, zálohy pre obnoviteľné. Ak výskum bude ďalej pokrakovať a budeme mať obnoviteľné nielen tie zvyčajné, ako je slnko a vietor, Minulý rok niektorí moji kolegovia prišli do môjho volebného okrsku a my tam máme výskum e, pobrežného vetra, a prílivu a odlivu. A niekedy v budúcnosti sa toto stane realitou. To isté aj e, slnko, aj vietor sa stali realitou, aj príliv sa stane realitou. A keď budeme mať interkonektory, tak potom nebudeme musieť možno mať uh, Eh, uhlie ako rezervu pre obnoviteľné, ale budeme mať obnoviteľné zdroje ako rezervu pre obnoviteľné. Ak nebude slnko a nebude vietor, máme stále príliv. A takto môžeme vytvoriť tú zálohu, ten zásobník. Nemali by sme dať prioritu vlastne prepojeniu Európy, vytvoreniu skutočnej energetickej únii a potom až riešiť všetky tieto ďalšie veci, ktoré by boli reálnejšie v praxi. the answers and, uh, and remarks. Answers and, and... Tak poprosíme vaše teraz odpovede a pripomienky. Ďakujem pekne. Takže otvorilo sa to hneď niekoľko tém. Kolegovia predostreli rôzne témy. Musím povedať, že veľmi veľa tých otázok, naozaj mieria k jadru tej problematiky. Pán Karens, začali ste viac menej tým, že ste navrhli, že by sme potrebovali backup, ktorý by bol, alebo zálohy, ktoré by boli kapacitne jednak jednej, ak by sme vytvárali takýto systém pre obnoviteľné zdroje. Z analytického hľadiska s, i, s tým nesúhlasíme, nezdielame to. Uh, ak sa pozrieme na niektoré členské krajín, ktoré majú pomerne veľký podiel obnoviteľných zdrojov vo svojom energetickom spektre, napríklad ako Írsko alebo Dánsko, nevidíme to tak, že by tam sa budovali naozaj zálohy kapacitne v pomere jedna k jednej. A naozaj štúdie analýzy, ktoré skúmajú situáciu dlhodobo, navrhujú, že keď sa pozrieme napríklad na eh, vývoj energetický v Nemecku, tak to do budúcnosti eh, budú, budú tie úložištia dôležité, ale tie budú dôležité až v budúcnosti, keď bude o mnoho vyšší pomer obnoviteľných zdrojov, než je to dnes. Takže si myslím, že je dôležité túto otázku eh, mať na vedomí. Áno, potrebujeme zálohové kapacity a koľko ich potrebujeme, zrejme je príliš zjednodušené, ak tvrdíme, že by ten pomer mal byť jednak jednej. Preto e, veľmi rád e, sa o tom budeme baviť teda podrobnejšie, naozaj treba túto problematiku prediskutovať. E, dovolte ešte, aby som spomenul vec, ktorú spomínalo niekoľko z vás, a síce tých 550 gramov, e, tie štandardy hľadne emisí. Pán Gerek vy ste nejakým spôsobom naznačil, že sa to týka nemeckej diskusie. A ja to tak nevidím, rozumiem tomu inak. A síce, keď komisia navrhla túto hranicu 550, tak to viac menej reflektuje perspektívu energetickej únie a celého projektu energetickej únie. Tá možnosť má tam vôbec nejakú konzistentnosť, jednotný prístup, jednotné nastavenie. V tom prípade je treba naozaj mať na mysli aj cieľ ohľadne klimaty, zmeny klímy vo chvíli, kedy vytvárame dizajn toho energetického trhu. Pokiaľ viem, že od roku 2013 nejaké veci platia a pokiaľ viem, od roku 2000 už Európska investičná banka nepodporuje projekty, ktoré nesplňajú tie limity oxidu uhličitého 550 eh, gramov. Takže vlastne už sa prakticky táto norma naplňuje, tento štandard platí. Eh, a myslím si, že naozaj eh, ten politický záväzok v Európe je dlhodobý, čo sa týka znižovania škodlivých látok v životnom prostredí. A ten štandard tých 550 gramov na eh, gram na oxid uhličitý sa týka tých e, projektov, kde, sú, kde sa príjma nejaká finančná podpora. Podľa nás je to konzistentné s klimatickou politikou a aj s myšlienkou, že by sa nemali podporovať projekty, ktoré škodia životnému prostrediu, čo určite teda skleníkové plyny sú škodlivé pre životné prostredie. Pán Tomás, vaša otázka sa týkala rozdielu e, toho tendru, ktorý bol vypísaný, konzorcium, ktoré bolo Nemecko, e, Dánske a potom tá ponuka v Polsku, prečo je tam ten cenový rozdiel, problém s nákladmi a otázka, či sa riziko nejakým spôsobom premieta do tých nákladov. Moje vysvetlenie bolo asi príliš krátke. Je tu problém z hľadiska investora, pretože tieto investície do obnoviteľných zdrojov sú kapitálovo veľmi intenzívne. To znamená, investujete, tá infraštruktúra potom infraštruktúra je vybudovaná a potom už nemôžete nič moc robiť na to, nemôžete už nič moc zmeniť. To znamená, viac než eh, v akýchkoľvek iných odvetviach sa spoliehate na nejaký stabilný výhľad a stabilné podmienky, rovnako politické, administratívne, eh, regulačné a tak ďalej. A z tohoto kontextu, z pohľadu ex ante, ktoré máte ako investor, tak sa to potom premietne do toho rizika a do toho, čo z toho potom chcete získať pre seba. Ak musíte vydať vlastný kapitál na to, aby ste tu e, tie investície zrealizovali, tak práve tie, e, to pokrytie tohoto rizika navýši potom ten kapitál, ktorý budete potrebovať a tie investície. To, že sa v Európe líši ten kapitál nutný na investície do obnoviteľných zdrojov, je fakt a môžeme si klásť otázku, prečo to vzniká. Teda je to naozaj rozdielne v jednotlivých krajinách. Uh, E, niektoré krajiny, regulačné mechanizmy v jednotlivých krajinách majú inú, ako by dá sa povedať, výkonnostnú úroveň. V niektorých krajinách je to jednoducho unikátne riziko, ktoré sa týka danej krajiny, je to investičné riziko. A toto sú dve, dva hlavné faktory, ktoré majú vplyv na tieto investičné náklady, tak ako pán Tormen e, vlastne naznačoval. Rovnaký projekt e, v solárnej energie je dnes nákladnejší v Polsku než v Dánsku. Keď sa pozrieme na ten záväzný cieľ, ktorý v EÚ máme ohľadne obnoviteľných zdrojov, tak by sa to asi malo riešiť aj v rámci balíčka. A myslím si, že návrh komisie ohľadne obnoviteľných zdrojov by mohol byť takým základom, ako sa potom tejto téme venovať, pretože komisia by potom musela riešiť práve otázku nákladu kapitálu, nákladu investícií v jednotlivých krajinách. Dovolte ešte si to pozriem poznámky, aby som na nič nezabudala, snad som zodpovedala na všetky. Ďakujem pekne. Ešte sú tu e, ďalší dvaja. E, naši hostia, nech sa páči, pán Buk z nemeckej energii Vende, nech sa páči, pani, pani Mies. Štyri otázky, ktoré boli adresované mne, určené mne, ohľadne tých kapacitných mechanizmov. Myslím si, že hľadne týchto mechanizmov nie je dobré sa o tom baviť v čierno-bielých eh, farbách, ale sú tam naozaj body, ktoré si musíme odškrtať. A už to tu zaznelo predtým. Je jasné, že sa to netýka iba výroby energie, energie ale aj otázky dopytu a tak ďalej tak, aby tam bola e, zabezpečená adekvátnosť tých zdrojov v celej Európy. Ďalej je treba odškrtnúť si aj tú položku, že sa musíme vyhnúť tzv. kabin loginu, e, to znamená nepodporovať e, tie zdroje, ktoré dnes už sú podporované. Ďalej, ďalšia téma, nejaké prepojenie, tie interkonektory, cemné prepojenia vo chvíli, keď vytvárame tieto mechanizmy. No a nakoniec, koniec koncov potom by to mohli byť všetko také dočasné prostriedky a potom hodnotení vhodnosti tých, adekvátnosti tých e, zdrojov, čo by malo byť teda na národnej úrovni, tak e, nakoniec budeme potrebovať tak systém, aktívne, aktívny systém toho manažmentu riadenia. Tento systém musí to byť aktívny systém, tak aby sme dokázali optimalizovať e, Eh, aj potreby požiadavky spotrebiteľov. To je naozaj hudba budúcnosti, možno najbližšie dekády a možno to príde skôr, než čakáme. Takže ak dokážeme si tieto veci, podmienky viac menej akoby splniť, tak eh, to bude určite pozitívne. Martina Werner sa pýtala eh, rozdelenia tých fakturačných zón. Samozrejme, v takej rozdielnej Európe by to bolo problematické vo chvíli, kedy, a súhlasím s vami, keď našim cieľom je integrácia, tak toto je krok späť, je to dezintegrácia. Ale momentálne nám naozaj chýba veľmi veľa prepojovacích E, staníc a prepojení. Nemecká Südling, teda to južné prepojenie, je veľmi nákladná záležitosť. Máme čisté zdroje, ktoré sú na severe, ktoré sú tam zaseknuté a jednoducho z Nemecka a Dánska sa ďalej nedostajú. Uh, E, myslím, že sa to tam využíva v Dánsku, Nemecku na nejakých 16%, pretože jednoducho neexistuje tzv. zidling, teda prepojenie severu a ne- juhu Nemecka. A musí sa to vyriešiť. A vo chvíli, kedy sa to vyrieši, tak potom pôjdeme určite smerom k druhému najlepšiemu riešeniu a to bude rozdelenie. To bude politické rozhodnutie. E, CACM pripravuje štúdiu, Eh, ponukou a potom to bude nie eh, ekonomická otázka, ale politická otázka, politické rozhodnutie, ktorým smerom sa vydáme ďalej. Prečo potrebujeme teda silnejšiu agentúru ACER? Eh, nestačí iba stanoviť, posilňovať tie prepojenia a mať silné sieť. Myslím si, že potrebujeme dvoje. Treba riešiť tie úzke miesta, ktoré v systéme máme. A tá naša štúdia NDP tiež ukázala, že potrebujeme aj silnejšieho silnejšiu agentúru, silnejšieho regulátora. To znamená optimalizovaný systém, kde, tak ako sme sa pozvedeli z roku 2000, poučili z roku 2009, ak sú tam problémy, ktoré nedokážeme prekonať, ak sú tam príliš veľké národné záujmy, potrebujeme zlepšiť rozhodovací proces a rozšíriť a, napríklad aj ten dohľad, ktorý tam momentálne panuje nad tými a, prevádzkovateľmi TSO. Ďalej otázka dvakrát zaznela z Rumúnska od pána Nika, potom z Grécka a síce diskusia ohľadne bezpečnosti dodávok a e, uhlia, tam bola nejaká 1% šanca, že v januári treba naozaj bude nejakých minus 20 stupňov, prípadne ešte dokonca nižšie teploty, ktoré by mali trvať každý rok, tvrdíte. No podľa našich údajov je to nepravdepodobné. Podľa našich predpokladov to nebola veľmi pravdepodobná situácia, každopádne nastala. E, hovoríte o regionálnych riešeniach. Každá krajina samozrejme sa už snažila ten problém individuálne riešiť. A to ale nie je cesta k riešeniu. Potrebujeme nadviazať regionálnu spoluprácu, kde sa to e, bude môcť riešiť a to bude sa naozaj zakladať na prístupe jednak európskych regulátorov, národných vlád, národných regulátorov a tak ďalej. Um, komisia, správa o elektrickej, elektri- energetickej bezpečnosti a tak ďalej. Všetci sa snažia prispieť k lepšej vlastne energetickej bezpečnosti a dodávke týchto energetie pre uh, občanov tých, týchto krajín. A potom tzv. energetická chudoba a ako ju riešiť, ako riešiť v prípade krajín, kde ktorí využívajú treba si kúria drevom alebo ďalej. Vieme, že tento problém existuje, vieme to už pomerne dlho. E, odpoveď cesta je úschopniť e, týchto ľudí v prípade Nemecka, ja som z Nemecka, to sa nám podarilo napríklad kf 2 tv Nemecká národná banka, ktorá vytvorila programy pomocou Deny a ďalších, že napríklad dostávali pôžičky úročené, e, neúroč, bezúročné pôžičky a tým si potom mohli teda treba zrekonštruovať tie domy, inštalovať lepšie technológie a tento problém potom už nemali. Každopádne, každá krajina je za to zodpovedná to nejakým spôsobom vyriešiť. E, v krajinách, kde umelým spôsobom sa narušuje tento proces, k žiadnemu prechodu, k žiadnym zmenám skutočným e, nedostáva. A teraz e, to bola pani Zuzane Nys z ENTSOE a nakoniec má slovo pán Matias Buk. Pán, pardon, pán Paulun, pán Paulun z European Energy Exchange. Na prvú otázku odpoveď áno. Ak by sme mali aj e, len ten trh s energetikou integrovaný, tak by to poskytlo investičné e, signály a stimuly, e, ktoré by dokázali generovať dostatočné financie, aby tie investície sa mohli realizovať. V takomto scénári potom úroveň jej bezpečnosti e, by súvisela s ekonomickými výsledkami tohoto trhu, ktorá by vlastne ukázala, aká je skutočná tam tá hodnota, tzv. lost load a nie je dôvod, prečo by tá bezpečnosť tohoto energetického trhu nemala byť na, taká, na takej úrovni, ako je dnes prípadne vyššia. To znamená, ak chceme, aby ten výsledok bol ešte lepší, tak je potom treba ešte dodatočných investície, môžete tomu hovoriť ako chcete, mechanizmy a tak ďalej. Sú aj ďalšie situácie, kedy takéto kapacitné mechanizmy môžu byť potrebné napríklad v prípade Eh, dočasného obmedzenia na tej siete, kde treba existuje nejaká regionálna potreba. Je tam regionálna potreba eh, náhla nejaká energetická. To samozrejme nie je možné rozdeliť na celú eh, tú sieť, ale je treba to nadizajnovať naozaj tak, aby nedeformovali potom cenotvorbu vo zvyšku trhu. Ďalšia otázka, ktorá sa týkala tých kapacitných trhov a ako to riešime. prípade, že sú tam pravidlá rôzne na dvoch stranách jednej hranice, áno je to problém, pretože ak by kapacitné trhy sa implementovali nekoordinovaným spôsobom, tak je možné, že bude dochádzať k takýmto deformáciám trhu práve v tých hraničných oblastiach. Preto je zásadné, aby sme mali e, spoločné kritéria, aby prebehla najprv vhodné dôkladné ohodnotenie, aby sme videli, kde tieto kapacitné mechanizmy potrebujeme, aby k tomu nedochádzalo, vrátanie teda toho, že budeme brať do úvahy cez hraničné kapacity a aby tie susediace krajiny, prípadne nielen tie dve, ale aj ďalšie susediace krajiny mohli nejakým spôsobom sa podeliť, podeliať na zabezpečení bezpečnosti tých dodávok. E, otázka tej dostupnosti. Aké trhy potrebujeme do budúcnosti, tak aby sme mohli integrovať obnoviteľné zdroje, či to budú jednodenné e, trhy, trhy s, e, s budúcimi obciami a tak ďalej. Nie je to otázka to vybrať jedno alebo druhé. Je to otázka toho, že budeme musieť kombinovať všetky, aby sme zabezpečili tie dodávky energie. Jeden príklad z praxe napríklad IPEX Spot, čo je najlikvidnejší krátkodobý trh. Veľmi veľa produktov tu bolo na, e, dizajnované, napríklad e, zmluvy 15-30 minútové kontrakty, ktoré, s ktorými sa dá obchodovať e, 15-30 minút vlastne pred doručením. Tieto vlastne poskytujú fyzickú flexibilitu. 30 minút pred doručením tohoto produktu, tak všetci na trhu môžu predávať ešte fyzicky, naozaj obchodovať s tou energiou na tom trhu, čo je ohromný zdroj flexibility, ktorý na trhu existuje. A vlastne ide ruku v ruke aj s tými fyzickými hráčmi, e, prevádzkovateľia úložisk a tak ďalej, aj na strane dopytu, pretože je tam flexibilita aj na strane portfólia e, spotrebiteľov ktorí dokážu túto flexibilitu poskytať všetkým, ktorí potrebujú. A čím viac budeme bližšie tejto flexibilite, tí, ktorí to naozaj potrebujú, tak tým lepšie pre nás. Ale aj trh s tými uh, s futures, tzv. cap futures, ktoré sú špecificky nastavené tak, aby hedžovali práve potreby prúžnosti pre výrobcov eh, z obnoviteľných zdrojov. Eh, takže toto je fyzická stránka, to je tá krátkodoba krátkodobé obchodovanie, kde môžete naozaj obchodovať s energiou krátkodobo, ale tam môžu byť cenové fluktuácie. A ak potrebujete nakúpiť energiu veľmi rýchlo, tak je to môže veľmi, tá cena byť vysoká. Ak chcete sa vyhnúť tejto, tomuto riziku, môžete poskytnúť nástroje na tom dlhodobom trhu, ktorý e, zase tam nie je taká flexibilita, ale máte tam zahadžovanú tú cenu. A vidíme, ako to funguje v Nemecku, v Rakúsku, ktorí sú takými pioniermi v tejto oblasti kvôli vysokej likvidity, kvôli tomu, že je v Nemecku, v Rakúsku vysoký podiel obnoviteľných zdrojov, vysoký podiel obnoviteľných zdrojov. Tam vidíme, ako to v praxi funguje. Najaktuálnejšia záležitosť je práve regulačný rámec, pretože momentálne vlastne nepodnecuje tých hráčov, na ktorých cílime práve týmito e, produktami, aby e, nejakým spôsobom ich vlastne nepodporuje. Zatiaľ a dúfame, že to časom v tom regulačnom e, rámci sa objavia a budú hrať v rámci toho stále väčšiu rolu. Ďakujem pekne. Well, may... mm. Ďakujem veľmi pekne. A ja mám ešte, ak môžem, jednu otázku. E, možno sa o tom ešte, myslím, nehovorilo. E, chcem sa spýtať, či má ešte niekto nejaké otázky, doplňujúce otázky. Zdá sa, že nie, na všetko ste odpovedali. Ďakujem vám veľmi pekne za príhovory, za odpovede. Ak som dobre počítal, dostali ste 27 otázok a na to ste odpovedali v takom krátkom čase. Gratulujem. A teraz prejdeme k druhej časti. K druhej časti našeho vypočutia je to otázka integrácie obnoviteľných na, do trhu, príležitosti a prekážky. Začneme prvým rečníkom. Bolo by dobre, keby prišli panelisti sem. A prvým rečníkom je pán Jose Donoso, generálny riaditeľ UNEFu, čo je e, Španielská asociácia fotovoltaiky. Určite bude veľmi zaujímavé si ho vypočuť v našej diskusii, pretože pán Donoso je generálnym riaditeľom a zastupuje fotovoltaický trh v Španielsku a v Španielsku máme, myslím si, vera fotovoltaiky. Dávam vám slovo. Nech sa páči. That's the bottom. Yeah. And now. Okay. Any language you wish. 23 to your disposal. No, doesn't matter, but okay, the Spanish okay, will good. be more, more quick. Sorry. Okay, I, sorry for to pasar. Is it okay? Para pasar, for to go ahead. Next to you. Ah, okay. Yeah, yeah. Okay. Sorry. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for... Ďakujem veľmi pekne, že ste mi dali príležitosť prezentovať na tomto fóre a hneď idem id medias res. A Minulý rok sme zaznamenali zásadný pokles výrobných cien OZ. E. V prípade fotovoltaiky to dokonca išlo až do 80 čo znamená, že obnoviteľné zdroje energií sú nielen ekologické, ale zároveň aj lacné. A teraz, aké sú prekažky? Integrácia eh, OZE na trh, tak stále tieto prekažky existujú už v minulom roku sme hovorili o nedostatku právnej istoty a smernica RES, o ktorej teraz diskutujete, tak by to mala zmeniť a to je naozaj dôležité. Nedostatok dôvery e, v trhy a do vlád členských štátov, to je jasné a preto je potrebné, aby sa táto istota znovu nadobudla na celoeurópskej úrovni. A ako je to možné riešiť, či to vedie alebo nie k nižšej cene, pretože aj na prvej hodine ekonomiky sa určite, že čím vyšší vstup, tak tým vyššia cena. Potom druhý problém je nedostatok dlhodobých cenových signálov, Cena energie nezávisí ani tak na rozhodnutí vlády. My, sme, my by sme sa radi zúčastňovali na trhu, ale problém je ten, že dnes fungujú trhy, ktorých ale štruktúra bola nastavená ešte pred 30 rokmi, teda v čase, keď sa predpokladalo, že energia sa bude vyrábať hlavne zo zdrojov, ktoré majú veľkú variabilnú alebo veľkú variabilitu cien. Potom je tu Parížská dohoda. A ak veríme v to, že Európska únia bude schopná naplňať ciele, dohodnuté v Paríži, tak to bude e, predpokladať, že bude viacej zdrojov z obno- teraz obnoviteľných energií, ale trh sa riadi cenovými signálmi na základe marže. Nesmieme zabúdať e, na tento vývoj alebo na situáciu na trhu. a nemôžeme k tomu pristupovať tak, že je potrebné prispôsobiť skutočnosť štruktúre trhu, ale naopak. Ten prístup musí byť opačný a navyše nemáme jasne stanovenú cestu zniženia emisí a to by malo byť prioritou pre vlády členských štátov. A keď sa pozrieme na to, čo hovorí rada, tak tá stále hovorí o tých 27%, tam sa to nemení. Nemyslím si teda, že by vlády členských štátov preukazovali skutočnú vôľu splniť tieto ciele. Ak naozaj chceme splniť parížske záväzky, tak tých 27 musíme zvýšiť na nejaký skutočný cieľ, ktorý vyšle trhu signál, že vlády sú pripravené splniť parížské ciele. To by určite pomohlo posilniť investície a určite by to pomohlo Európe postaviť sa do čela v oblasti obnoviteľných zdrojov energii, teda skratka lze tak, ako to bola aj tá pozícia ešte v tých prvých rokoch. Ďalší problém, prebytočné kapacity. E, e, treba bojovať proti klimatickým zmenám. Európske líderstvo mm, je veľmi dôležité, rovnako ako mm, potrebujeme byť na, na čele. Máme pred nami nové technologické výzvy, inteligentné mesta a spotrebitelia, aby sa stali skutočnými spotrebiteľmi. Vzhľadom na to, E, že potom to, čo chceme dosiahnuť, aby sa nám to skutočne pod, e, podarilo, aby občania si viacej uvedomili svoje možnosti, e, ale aj na to sú určité prekážky ešte stále. Sú bariéry ekonomické, ale nezabúdajme, že sú to aj isté práva keď je nadmerná kapacita alebo nadmerná výroba, keď dochádza k kumulácii e, v sieti, ale v každom prípade by to spotrebiteľov nemalo stáť, e, keď využívajú energie e, vo svojej domácnosti. V inom sektore predsa sa nestalo to, že by niekto platil za to, čo vyrobil a spotreboval. Potom sú tu administratívne problémy a smernica to tiež hovorí. Administratívne bariéry by nemali existovať ako také. Potrebujeme, aby byrokratický postup administratívny, administratívny aby bol krátky, flexibilný a vybral do úvahy aj rozsah projektu. A potom sú tu problémy so zásobovaním, sú tam prekážky v zásobovaní, to sa už spomenulo a preto je dôležité, aby do, bola veľká účasť OZE v mixe a na to je potrebné uh, uskladňovanie energie. Je absurdné sem vnášať nejaké prekažky, pretože potrebujeme investovať aby sme o niekoľko rokov mali taký systém uskladňovania, ktorý bude konkurencieschopný na trhu. A potom je to environmentálna legislatíva, hlavne pre e, mesta, e, pre samospotrebu, aby aby regulácia bola vytváraná tak, aby sa nevytvárali prekažky pre produkciu energie. Musíme sa snažiť o väčšiu integráciu a prepojenie, e, podporovať e, generáciu a spotrebu vlastnej energii a zároveň aj úspory. Využívanie fotovoltaiky je spôsob nielen získať čisté energie, ale aby sme mali e, energie, ktoré budú lacné a prístupné. Veľmi pekne za váš príhovor. A teraz pán Arno Čaperol, ak môžem poprosiť riaditeľ pre európske záležitosti v Total. Je to svet, štvrtá najväčšia firma na svete pre ropu a plyn a je to aj svetový líder v, solárnej, v prevádzke solárnej energie. Je to francúzska firma, ktorá má prevádzky vo viacej ako 130 krajinách a zamestnáva takmer 100 tisíc ľudí. Je to ohromný počet ľudí. Dávam vám slovo, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, vážené dámy a páni poslanci. Ďakujem veľmi pekne, že ste uviedli Total a chcem povedať možno niečo, čo neviete, že napriek, že popri rope, plyne a slnku veľmi aktívne pracujeme aj v oblasti batérií. Získali sme SAFT minulý rok a sme malobchodník na európskom trhu s plynom, najmä v Belgicku Loteries je tiež našoj, našou zložkou po akvizícii minulý rok. Obsluhujeme denne 4 milióny spotrebiteľov, vrátane 2 miliónov v Afrike. Zabudovanie klímy do našej stratégie vychádza z troch pilierov. Zlepšenie uhlíkovej intenzity našeho mixu energii, rozvíjať e, obnoviteľné zdroje, chceme mať nízkouhlíkové podniky, ktoré budú predstavovať 20 našho portfólia do 20 rokov od dneska. Chceme sa hrať, stať jedným z troch najväčších hráčov v solárnych e, odvetviach. Chceme vytvárať riešenia pre uskladnenie aj vývoj biotechnológií. Tretí pilier je zlepšenie energetickej účinnosti a súčasne chceme podporovať zodpovedné využívanie energie. Teraz by som začal s uhlíkovou cenotvorbou. Cena uhlíka je základom energetickej tranzície a bude sa o nej diskutovať v trílogu v rámci revízie ETS a je to kľúčovou zložkou tohto problému. Naozaj už nemôžeme vychádzať len z ceny CO2, ktorá je určená okolo 5 eur za tonu mechanizmus ETS je ale zložitý a obchodníci z CO2 nemajú optimistické očakávania. A to znamená, že britský príklad nám ukazuje veľmi zaujímavé riešenie. Je to kombinácia ETS s dolným limitom ceny uhlíka. To bolo veľmi úspešné v posledných rokoch a toto viedlo k 50-percentnému zníženiu emisí e, uhlíka v energetickom sektore. A to znamená, že my počítame už pri našich e, investíciách s 30 dolármi za CO2, tak ako je to uve... E, potom je tu technologicky neutrál, te, neutrálna te, technológia v výzvach, ale výzvy musia byť organizované podľa sektorov. Tá nápad technologickej neutrality nie je dobrý, Potrebujeme optimalizovať um, e, siete, potrebujeme nájsť dobrú rovnováhu medzi rôznymi zdrojmi, čiže musia existovať rovnaké podmienky na to, aby sa vytvoril optimálna kombinácia medzi, ja neviem, vetrom a slnkom a podobne. To všetko záleží od dopytu, stavu počasia, riadenia obnova, obnoviteľných zdrojov a podobne. Viacročný plán e, víziev Call for Tenders E, dopyt vždy záleží najmä na procese, frekvencii a ponúkaných objemoch. Preto je dôležité pre priemyselné odvetvie a predkladateľov projektov mať najmenej trojročnú životnosť pri týchto výzvach, pri týchto tendroch. Zaintegrovanie e, obnoviteľných zdrojov energie do štruktúry energetického trhu Vidíme tu nárast e, energetického mixu, 50 v roku 2030, 27 z toho obnoviteľný v celkovom dopite. To znamená, že budeme mať stále viac a viac e, dní s sadzbami blízkych 100 Budeme potrebovať viac pružnosti na naš, e, v našej štruktúre trhu. Cenové signály sú preto veľmi dôležité pre posúdenie flexibility a pre posúdenie podnikateľských možností tých, ktoré ho poskytujú. Začal by som s plynom. Pán predseda Buzek spomenul plyn v úvodnom príhovore. Plyn je veľmi pružný pre rôzne poučenia, má logistické charakteristiky, prináša optimálne riešenia pri výpadkoch napríklad e, energie alebo pri výmene jednotlivých zdrojov obnoviteľných. Potom je tu ďalšia otázka riadenia dopytu, potom skladovanie batérie, kombinácia s obnoviteľnými, potom riadenie dodávok. Jedna z hlavných veľkých vízie budúcnosti bude E, nadbytok určitých, e, e, nadbytok ponuky v špecifických hodinách od z obnoviteľných zdrojov, napríklad keď budú vetry alebo bude slnko a dopyt je nízky, povedzme cez víkendy a máme tu také to prerušované zásobovanie, čo je veľmi dôležité, pretože potrebujem potom určiť prioritu pre tieto energie a my súhlasíme s návrhom komisie, avšak sú potrebné dve podmienky Potrebujeme primeranú kompenzáciu pre skracovanie dodávok, musíme chrániť ekonomiku investorov. Potom spotreba batérií. Chcem povedať, že sme naozaj za to, aby sa e, tu pos e, podnikateľský model bude mať veľký vplyv na transformáciu trhu a Potrebujeme tu skombinovať aj internet, aby sme mali dobré riešenia služby pre konečného používateľa. Teraz sa dostávam k môjmu štvrtej záverečnej poznámke. Poprvé, dôsledky zvýšenia obnoviteľných za e, nulové náklady pri súčasnej nadkapacite. Kombinácia rastúcej veternej a solnej produkcie za nulové e, marginálne náklady, marže z, bude e, držať štruktúrálny tlak na nízkej úrovni. Preto má komisia pravdu, keď žiada, aby sa vylúčili, postupne utlmili regulované ceny, aby sa vytvorili rôzne zdroje príjmu z flexibility energie, ponúkaných ďalších prídavných služieb, aby toto mali k dispozícii účastníci na energetickom trhu. Po druhé, E, stratégia, európska stratégia na strane ponuky. Čer, e, čistá energia pre všetkých Európanov. Prípad, ja neviem, solárnych panelov, Videli sme tu po, stimuli Európy a agresívnu čínsku politiku. To nemôžeme opakovať túto chybu pri iných technológiách, ako sú roboty, batériové systémy a podobne, e-mobilita. Je potrebné, aby EÚ začala for, stvárňovať aj politiku pre stranu ponuky. Tieto e, politiky v oblasti výskumu a vývoju už prinášajú pozitívne výsledky, sú potrebné a nestačia na to, aby sme zaručili našu priemyselnú konkurencieschopnosť a pracovné miesta počas priemyselnej transformácie. Po tretie, centralizované a decentralizované energetické systémy sú v spoluevolučnom móde, ale ako zariačiť e, vopred utopené náklady tak, aby sa, e, sa dalo prežiť po tretie digitalizácia a zbližovanie energii. Elektrický trh ide ruka v ruke s digitálnou revolúciou. Za, e, zajtrajšie trhy e, nebudú môcť fungovať efektívne bez toho, aby nemali veľké údaje a silné algoritmy. A ešte, toto boli moje závery, tým som skončil. Ďakujem veľmi pekne. A ďalším rečníkom, našim tretím rečníkom je pani Moraviecka. Pani Moravická je členom predstavenstva Polského elektrického združenia, je, kde sú zastúpené najväčšie polské energetické firmy, ako aj vedúce organizácie, ktoré fungujú v priemysle. Pani Moraviecká pracuje v oblasti energetiky už vyše 10 rokov a jej činnosti boli venované E, alebo venovala sa práve tejto, tomuto polskému energetické, združeniu elektrickej energie. Nech sa páči, dámy a páni, vážení poslanci. Musím začať jednou poznámkou, ak mi dovolíte, pán predseda. Som žena, som tu Polka a, a nedávno sme mali Medzinárodný deň žien. Ja neviem, či viete, ale Polsko je prvou krajinou v OECD, ktoré dosiahne e, rodovú rovnosť pri mzdách a platoch. Áno, takže je v tomto prípade dobre byť raz aj polkou. A máme takúto správu, že asi o 4 roky sa nám to podarí ale väčšine OECD krajín to sa podarí dosiahnuť až za 50 či 100 rokov. Takže 100 rokov pre väčšinu iných krajín a potom sú tu dve výnimky. A sú to veľké čísla. Španielsko 2230. V tom roku dosiahnete platovú rovnosť medzi mužmi a ženami podľa tejto správy a Nemecko 2297 roku. Takže toľko na úvod. A teraz môžem povedať, že celý svet bude fungovať len na obnoviteľných zdrojoch 100% skôr, než v iných, niektorých krajinách dosiahneme rodovú rovnosť pri platoch a e, mzdách. Teraz by som začala sa venovať mojej skutočnej téme, ak dovolíte je jasné, že, obnoviť, že cieľ obnoviteľných energií pre 2030 je záväzný cieľ pre EÚ. Nemáme žiadne vnútroštátne záväzné ciele. Na to nesmieme zabúdať. Veľmi stručne budem hovoriť o štyroch problémoch, ktoré tu existujú. Lineárna trajektória na dosiahnutie cieľa, financujúca platforma, je to niekedy ako trest za to, že sa cieľe nedosiahnu, cezhraničná účasť a dotačné e, režimy a elektrická energia z biomasy. Poďme sa venovať tejto prvej téme. Lineárna trajektória. Prečo si myslím, že by to nemalo byť povinné, ako e, to hovorí rámec riadenia? Pretože energetický systém ten e, sektor sa nerozvíja lineárne, najmä medzi krajinami, keď to porovnávate. Možno v celej EÚ to je lineárny vývoj, ale nie keď porovnávate krajiny. Zoberme si pobrežný vietor, veľmi dlhé plánovanie, ale vysoký dopad, keď sa to podarí, alebo biomasa napríklad. Takže ja si myslím, že lineárna trajektória by nemala byť de facto e, zavedená ako ako zaved- by sa použiť na zavedenie záväzných vnútroštátnych národných cieľov cez zadné dvierka. Na to sme sa dohodli, že nebudeme mať takéto e, národné ciele a pružnosť je to, čo má umožniť členským štátom dosiahnuť ciele spôsobom, ktorý považujú za najlepší a nákladovo najvýhodnejší. A lineárna trajektória je v protiklade s touto zásadou. Po druhé, financujúca platforma. Po prvé, nariadenie o sp- governance hovorí, že komisia bude mať právomoc vytvoriť a spravovať financujúcu platformu. Nebude tam žiadna kontrola zo strany Európskeho parlamentu alebo členských štátov. A ja si myslím, že to nie je správne. A potom, prečo by sme mali mať takýto nástroj? V prvom rade podpora obnoviteľ, projektov s obnoviteľnými zdrojmi energie mimo tých darcovských krajín nevyrieši problém, E, nedostatku e, dodávok v týchto krajinách alebo výstupov v týchto krajinách. Ja viem, čo sa za tým skrýva. Samozrejme, uvažuje sa tu o rozvoji obnoviteľných zdrojov tam, kde je to nákladovo najvýhodnejšie. A Európa stratila miliardy tým, že nedodržiavala túto zásadu predtým. Ale ja myslím, že je to teraz priveľa, pretože v budúcnosti majú vychádzať obnoviteľné z trhu Spomínalo sa to, že nikdy nebudú vychádzať z trhu. Ja s tým ale nesúhlasím. Oni budú naozaj trhové. Nebudeme potrebovať dotácie a nepotrebujeme financujúcu platformu budúcnosti. Cezhraničná účasť. Znovu, aby členské štáty platili za to, aby podporovali nedostatočný vývoj v iných členských krajinách, to si myslím, že nie je správny postup. Áno, obnoviteľné treba rozvíjať tam, kde je to nakladovo najvýhodnejšie, najefektívnejšie, ale tie sa budú vyvíjať, rozvíjať v budúcnosti bez dotácií. Takže ja si nemyslím, že tomu treba pomáhať. Povinná účasť, cezhraničná účasť, najprv 10% a potom 15%, to je, naozaj to ide už zachádzať priďaleko. A posledná vec, to si myslím je veľmi dôležité, to je biomasa. Biomasa bude znovu diskriminovaná, bude, je v tomto rámci diskriminovaná, v tom, na čo máme na stole, lebo elektrická energia z biomasy sa nepočíta do cieľov, pokiaľ nie je z vysokoefektívnej kogenerácie, ale chcem povedať toľko, že biomasa je to najlepšie tranzitné palivo na miesto uhlia. Takže ak nevyužijeme túto príležitosť, tak stiažíme a zvýšime náklady na tranzíciu a biomasa a, a E, biomasové elektrárne sú dôležité pre vyplnenie toho e, e, stavu ako rezerva pri tom striedavom, pri tých intermittent, pri tých striedavých dodávkach. A posledný bod, a to sa tu už tiež povedalo niekoľkokrát, to sú tie normy pre emisie. Nechcem o tom veľmi hovoriť, ale budeme potrebovať mať aj konvenčné e, záložné tvorby energie, pokiaľ nebudeme mať dispozícii vysoké, vysokokapacitné zásobníky. Čiže určitý čas to budeme potrebovať a EPS je určite niečo, čo nepotrebujeme. Nepotrebujeme jeden nástroj alebo povedať, že len jeden, e, jedno riešenie je správne, pretože to ohrozí bezpečnosť zásobovania, najmä v niektorých krajinách. Nebudem hovoriť, o ktorej ide, určite to viete. Na záver niečo pozitívne. V sobotu sme mali takmer 20 e, energie z vetra a Polsko bolo 7 v poradí využívania e, mali sme 18 veternej energie v mixe energetiky, energetickom mixe. a vlastne my máme v Polsku dneska väčšiu veternú kapacitu ako Dánsko. Ďakujem veľmi pekne, ďakujem za vašu prezentáciu a teraz prejdeme k otázkam a odpovediam. Uh, Začíname opäť s pravodajcami. Pán Karinč, nech sa páči. Uh, dizajn energetického trhu. Ďakujem pekne. Ja mám jednu veľmi jednoduchú otázku, až simplistickú, ohľadne podpory financovania obnoviteľných zdrojov. Otázka, čo by sa muselo stať na to, aby sme dokázali rozvíjať obnoviteľné zdroje bez toho, aby sme ich museli subvencovať. Týka sa to typu tých obnoviteľných zdrojov, rôzne trhy, sú tam nejaké regulačné problémy. Čo by sa muselo zmeniť v rámci dizajnu toho trhu, aby jednoducho sme ich iba odbrzili, odštartovali a mohli by sme ich jednoducho iba povoliť a nemuseli by sme ich subvencovať. Ďakujem pekne. Pán Blanco López. Eh, eh, Ďakujem pekne, pán predseda. Nebudem teraz komentovať všetky veci, ktoré navrhnem ako spravodajca, ktoré sú súčasťou aj tých obav, ktoré vyjadrili naši panelisti. A pokiaľ ide o žedrovú rovnosti, ja som bol aj členom, bol som členom španielskej vlády a jednej z tých vlád, ktorá bola medzi prvými, ktorá schválila e, rovnaké zastúpenie mužov a žien vo vláde a my sme jedna z prvých krajín tiež, e, kde je povolené e, manželstvo ľudí rovnakého pohľavia. K energetike myslím, že mm, mm, vo, vo veľkom trh nevysiela ehm, adekvátne e, signály, aj pokiaľ je o investícia. Preto je otázka, myslíte si, že tie návrhy na e, riešenie tejto situácie, či sú adekvátne? A tiež by som chcel vedieť, čo by ste, čo si myslíte, pokiaľ ide o priority tu prístupu k OZE. Ako by sme, aby, či sa nedostáva k tomu, že vlastne preferujeme produkciu elektrickej energie s nečistujúcimi zdrojmi. To, že občan musí mať väčšie kompetencie, to je dobrá správa, ale ja by som sa spýtal pána Donosa, aké možnosti dáva kombinácia samospotreby, teda spotreby e, e, nami vyrobenej energie a iných možností. Ďakujem. Pán Turmes, nech sa páči. Thank you. Uh... Ďakujem pekne. E, musím povedať, hovorí pán Turmes, musím si zvyknúť na to, že Total je najväčší majiteľ Eh, solárnej produkcie v Európe aj batérií a práve nakúpil eh, zeleného operátora energie. Ja si myslím, že je to naozaj výborné, že starý svet energetic, energeticky pochopil, že sa musí zmeniť. Vy ste spomenuli carbon flow price A máme tu e, z tej akým spôsobom by sme mohli takto na trhu fungovať. A druhá otázka, veľké obchodné budovy, či nie je to tam, či batérie, solárny e, sektor a tak ďalej, či tie by nemohli vstúpiť e, do hry. A ďalšia otázka e, na pani panelistke, ďakujeme za tú genderovú informáciu. Uvedomujete si, že v tom, čo hovoríte, sú obrovské protiklady. Na jednej strane hovoríte, že chcete subvencovať nové využívanie uhlia a pred desiatimi rokmi G20 povedala, že máme prestať poskytovať subvencie na ekologické výrobky a tých 550 má zastiť, že sa nebude subvencovať uhlie. Teda na jednej strane chcete, aby sa subvencovalo a na druhej strane hovoríte, že oze nie. Ale však to je protiklad, ktorý ukazuje, že ako nekonzistentne o tom uvažujete. A potom ešte jedna pripomienka k polskej energetike. Keď sa pozriete na posledné ceny offshore veternej energie, tak vieme, že PGA má veľké projekty, a to v rozvinutej fáze, kde by sme pomohli aj európskymi prostriedkami na rozvoj kábelaža, že by sme aj na kapitálový rozvoj. Nemyslíte si, že by to bola jedna z obrovských príležitostí pre Polsko a energetický sektor v tejto krajine, že by ste mali 4 či 5 500 megamatových elektrární na mori, 4,5 tisíc hodín za rok, tisícky pracovných miest v Gdaňsku, Gdyni a tak ďalej. Nebolo by toto to riešenie? Ako prekonať tento zložitý problém. Pán Royal, vaša otázka či pripomienky? Mňa by veľmi zaujímalo, ako naši hostia odhadujú otázku toho, či potrebujeme pre obnoviteľné zdroje vyššie ciele, záväzné ciele alebo nie a ako vidia ten časový e, odhad či máme plánovať nejaké stredne dobo, ešte potrebujeme fosilné palivá, áno alebo nie, napríklad E, práve v oblasti Európy, kde je veľmi silný priemysel, ktorý sa na ne spolieha. Takže to je pre mňa veľmi dôležité. A potom môžeme diskutovať, keď si to zodpovieme, o tom, ako tieto cieľa naplniť. Ďakujem pekne, pani Gustát. Ďakujem, pán predseda. Hovorí pani Grostet. Stručná otázka. Komisia v revízii navrhuje skutočnú neutralitu technológií vo verejných zakázkach, ale ja si myslím, že výzva to ani nie je preto, aby sme išli tou cestou najlacnejšej ceny, ale aby sme vyberali energiu na základe viacerých kritérií a priateľnosť na lokálnej úrovni a to by umožnilo mať skutočnú politiku pre každý priemyselný sektor. Otázka je, myslíte si, že táto neutralita technológií, ako sa vyžaduje v zákazkách, či by mohla zabraniť rozvoju e, rôznych e, týchto priemyselných sektorov OZE, pán Levandovský. No surprise, my, my question going. Ďakujem pekne, neprekvapí vás, že ja budem adresovať svoju otázku pani Moravieckej. Ďakujem pekne za to včasné varovanie. Myslím si, že je naozaj čas na čase bojovať za rovnosť príjmov a nazrel na to ten čas v Polsku. E, čo sa týka zdrojov tých členských štátov, ktoré zatiaľ nemajú dostatočné výsledky, nemyslím si, že toto je metodika toho, že máte odmenu a trest. Toto je iba trest. A to ide v rozpore k tomu, aké máme treba z otázky e, mechanizmus fiskálnych fiskálnych kapacít pre Európu, čo sú vlastne na samotné odmeny. Takže ak chceme vplývať na členské štáty, aby si stanovovali menej ambiciozne ciele a aby sa vyhli finančným trestom. Tak by to vyzeralo takto, takže by to mohlo vytvoriť e, taký deficit pre ambície v jednotlivých krajinách. E, ako to chceme riešiť? Ďakujem pekne. Vďaka, pán Skrlec. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcel by som pripomenúť názov dnešného nášho stretnutia. A trošku nám chýbajú tie európske občania. Pre európskych občanov a tí nám z tejto rovnice vypadli. Práve zmyslom toho energetického balíčka, ktorý komisia navrhla, majú byť, že to má byť pre občanov. Zatiaľ som tu nepočul nič o nejakej kolektívnej výrobe z obnoviteľných zdrojov, ktoré by boli dostupné pre občanov, priorita pripojenia k e, síti ďalej, čo vyroba tepla. Pretože energetika sa týka samozrejme elektriny a tepla. Plus teda využíva sa to na, na, na kúrenie rovnako ako na ochladzovacie systémy. Otázka na všetkých panelistov. Ďakujem pekne, pani Nibler. Ďakujem pekne, pán predseda. Otázka veľmi konkrétna a opäť adresujem ju všetkým hosťom. Uvidíme, kto z, referen- kto z našich hostí sa ujme najlepšie kvalifikovanejší. Otázka lesníctva napríklad pretože kritéria pre dlhodobý rozvoj, udržateľný rozvoj sa pripravujú aj pre, eh, aj pre túto oblasť, pre lesníctvo. Nekladem otázku, že to je naozaj nutné, pretože vo všetkých analýzach a štúdiách vždy komisia dospela k záveru, že že práve lesné hospodárstvo e, funguje celkom dobre v Európe, že tam nie je problém s udržateľným rozvojom. Preto si vôbec kladnem otázku, prečo sa to tu rieši a prečo tu vlastne zavádzame nejaký postup, ktorý prinesie príliš veľkú byrokratickú záťaž práve pre majiteľov lesov a lesných hospodárov. Takže poprosím, či je tu niekto, kto by sa k tomu mohol kvalifikovane vyjadriť, či na to existujú dobré dôvody, alebo či to máme odmietnúť. Ďakujem pekne. Uh, thank you very much, madam. Mr. Kelly. Um, Pán Kale, ďakujem pekne, vďaka. A vďaka, Monika, e, som zvedavý aj na tú e, práve informácie o tom, o tom e, rovnoprávnom odmienovaní mužov a žien pánovi kolegovi Mikemu sme to asi zabudli komunikovať. Si o tom nevedel. Otázka práve výroby biopaliu a tak ďalej je treba ešte ďalej analyzovať. Myslím si, že to dokážeme riešiť konštruktívne. Ale nemyslím si, že je správne, keď hovoríte, že sa nám podarilo dosiahnuť ten cieľ 27% pre obnoviteľné zdroje. A to z toho dôvodu, že poprvé, pán Juncker hovoril veľmi jasne, že chce, aby Európa bola pionierom v oblasti obnoviteľných zdrojov a naozaj jednotkou v obnoviteľných zdrojoch. A veľmi veľa v ľudí v parlamente si myslí, že 27% je príliš nízky. Kvôli tomu pokroku, ktorý sme dosiahli dnes, vlastne viac menej bez akýchkoľvek zdrojov, sa dostaneme na 23%. Takže si myslíme, že 27 e, eh, dá sa navrhovať, že by to mohlo ísť až na 30%, ale uvidíme. Ďakujem veľmi pekne, je to otvorené k debate. Respektíve môžeme o tom diskutovať. Ďakujem pekne, slovo má pán Krasnodemský. Pán Turmes veľmi optimisticky vykreslil eh, verziu budúceho Polska, eh, Polska budúcnosti, kde bude naozaj ohromne veľa energie z obnoviteľných zdrojov, ale zrejme ste pozabudli, prizabudli na to, ako dlho trvá samotná reštrukturalizácia. Dokonca aj napríklad v Nemecku sa energia ešte nestá vyrába z hnedého uhlia. A len nedávno bolo konštatované, že samotná reštrukturalizácia v Nemecku ešte bude trvať ďalších 20-25 rokov. Moja otázka smeruje na pani Moraviecku práve v tento kontexte. Aký vplyv na práve polský energetický trh by mal nový emisný štandard, ktorý e, tento nový návrh prináša? A ak otázka bude rovnaká, ako pán nice hovoril v tom predchádzajúcom panele s tým, že každý štát sa bude musieť postarať sám o seba. Ďakujem pekne za všetky tieto otázky. Chce sa ešte niekto niečo spýtať? Dovu, ak nie, tak si dovolím ja ešte pripojiť jednu či dve otázky. Prvá otázka. A otázka na vás všetkých troch. Ako vidíte tú časovú perspektívu a či je to perspektíva toho, že by to mohlo fungovať bez subvencií, be, že by tie obnoviteľné zdroje mohli fungovať? Samozrejme aj pre obnoviteľné zdroje, pre nejaké akékoľvek teda zdroje energii. A v roku 2013 pri našich diskusiách sme navrhovali nejaký 2020-2022. Ten časový horizont e, Myslím, že sa to týka naozaj, je to relevantné pre všetkých energetické zdroje. Druhá téma. možno mierne provokatívna. Či je vôbec možné a predstaviteľné, že tie kapacitné trhy nejakým spôsobom podporujú, stimulujú rozvoj obnoviteľných zdrojov energie. Niekde som niečo také za, počul? Ak áno, tak ak, za akých podmienok? A ako by to bolo možné rea- realizovať, ak môžete mm, e, to, možno na to odpovedať pani Moraviecka. Tak, zdá sa, že už nikto nemá ďalšie otázky. Poprosím vás teraz odpovede. Poradie si môžete zvoliť sami. Chcete začať? Nech sa páči. Ste pripravení? Islam spoločnosť Total. Ďakujem pekne, skúsim odpovedať na vašu otázku ohľadne podpory a sub- subvencií. Všetci v tomto prípade hľadáme vlastne svetý grál a snívame o ňom. V minulosti to bolo jednoduché, pretože ten elektrón, e, im, imaginárny elektrón jednoducho stanoval imaginárnu cenu. A to je, týmto časom je koniec. Vstupujeme do úplne nového sveta. To je úplne nový vesmír. A budem, dovolím si trošku provokovať, potrebujete subvencie vlastne pre všetky E, energie. Ak je to len energetický systém, tak ich budete potrebať ohľadne jader, jadrovej elektriny. Pozrite sa na Hinkley Point, e, Point Hinkley, ktorý, ktorý bol schválené subvencie minulý týždeň vo Francúzsku. Uh, a jednoducho je to asi trojnásobok toho, čo stojí energia z obnoviteľných zdrojov. Takže potrebujú vlastne všetky zdroje, tým spôsobom potrebujú financovať a subvenovať. A potrebujeme tú subvenciu na to, aby sme preformulovali tú teóriu, pretože ešte ani teória nie je reálna. Preformulovať ten trh. A potrebujeme si nasimilovať treba, treba situáciu pred piatimi rokmi, aký bol, aký bol dopyt, aká by bola situácia Eh, aký, bude, aký bol ten energetický mix v roku 2013 a nejakých 5 ročnú časovú osu si nasimulovať, namodelovať s počítačom, aká, eh, by, aká bolo počasie a či by sme boli mali dostatok energie, elektriny eh, v každej minúte toho dňa. Takže naozaj to je veľmi komplikovaný svet a nemáme ešte tie riešenia. Ale môžem vám povedať jednu vec že solárna energia do budúcnosti bude najlacnejšia. Ak transponujeme to, čo bolo v Dánsku, prípadne v Nemecku, do, a transplantujeme to do, Polsk, do Portugalska či Španielska, už dnes by sme sa dostali na úroveň cca 30 eur. Dokážete to prebiť e, v časovom horizonte 25 eur, 20, e, v horizonte 25 rokov, cena 30 eur a pomerne stabilná, takže naozaj toto je ohromne komplexný systém, komplikovaný systém. Žiadne jednoduché odpovede neexistujú. Pán Boatodi uh, e, hovoril o tom centralizovanom svete, o tom, že tento končí, teraz potrebujeme niečo úplne nové na to, aby sme dokázali to zvládať. Takže ja sa snažím myslieť týmto smerom a to som hovorila na začiatku. Rovnako ako v otázke batérií potrebujeme, aby boli rôzne zdroje, rôzne zdroje aj príjmov, aby ich bolo viac. Napríklad pre batérie, ak by bola iná energia alebo kapacita, tak nebude ekonomické, aby sme e, zaviedli do obehu práve batérie. Ak skombinujeme hodnotu tej energie, ktorá je uskladnená, plus ešte nejaké dopravné služby so potom to bude už aj dnes dávať smysel z ekonomického hľadiska. Takže tým odpovedám na vašu otázku. A vlastne sa dostávame k prvej otázke, ktorá sa týka treba z jadrovej energetiky a tak ďalej. Myslím si, že je treba jednoducho zabrať a zapracovať na tom. Takže jednoduchá odpoveď je, áno, subvencie do budúcnosti budeme potrebovať, ale potrebujeme ich kdekoľvek v energetickej siete. Možno je to provokatívna odpoveď, ale ja to takto vidím a myslím si, že treba zmeniť tú perspektívu, ktorú máme. Neba, nemyslieť o, e, subvenci- iba o subvenciách. Je to naozaj nový e, dizajn energetického trhu a ten svet sa bez subvencií nezaobíde. Svet, ktorý prichádza. Otázka, ktorú mi položil pán Kloda Mes, a síce cena e, toho obehu uhlíku, carbon flow price. Myslím, že by to mohla byť riešenie, alebo aspoň časť riešenia. Podľa mňa trh z ETS nebude vysielať v správny čas správne signály. Podľa mňa bude trvať roky, než sa to správne nakalibruje. Momentálne sme na trhu na 5 eur a už môžeme anticipovať otázku z oblasti trialogu. To znamená, všetci to vedia To znamená, koniec koncov, nakoniec to nestačí. Je treba k tomu niečo pridať tá cena uhlíka, ubehu uhlíka, tak ako funguje v Spojenom kráľovstve, funguje. A myslím si, že je to jedno z riešení, ktoré je treba, aby niektoré členské štáty vzali do úvahy. Hovorili ste o Grand Bâtiment Commercio, ako taký veľký obchodný dom, to znamená, bude to fungovať na tomto princípe. Kdokoľvek, ja, vy, ako koncový uživiteľ môžete byť E, e, aj odrazu producentom, výrobcom. Môžete mať teplnú pampu, môžete mať solárny panel na streche, môžete, e, môže mať treba z elektronické vozidlo a chcem optimalizovať systém, znižiť náklady, takže to bude samozrejme veľmi komplikované, komplexné, plus tam budú nejaké agregátne riešenia, ktoré do toho vstupujú. A teraz všetci tí ľudia sa budú nejakým spôsobom ešte premiešavať s telekomunikáciami, s Googlom, ktoré má to všetko, tam bude snaha agregovať tie služby, aby sa maximalizovali príjmy, to znamená B2C. Takže jednak od tých veľkých hráčov, rovnako ako od tých jednotlivých spotrebiteľov. Určite dnes je to jednoduchšie. Riešenie, ktoré skombinuje fotovoltaiku s batériou a tak ďalej, s dobrým algoritmom, dobrý management ešte a prepojí sa to s komerčnými budovami. Áno, už to funguje, a exponenciálne to bude rásť. To znamená, áno, definitívne už sú firmy, ktoré naskočili na tento vlak, patríme k ním. Čo sa týka tej neutrality? Samozrejme. Áno, samozrejme platí to. Sme absolútne proti technologickej neutralite z toho dôvodu, že OZE pochádzajú z istého územia. A na tom území nie je možno toľko vetra a slnka ako inde. Takže samozrejme je potrebné regionálne aj štátne to treba nakombinovať a preto je oveľa lepšie, keby štát zvládal a plánoval svoje územia a aby následne jednotlivé priemyselné odvetvia mali možnosť si navzájom konkurovať alebo konkurovať so zbytkom sveta, pretože musíme konkurovať aj Číne, vo veternej energie, u solárnej energie je to ťažšie. A ja dúfam, že výbor ITRE vystúpi proti návrhu e, technologickej neutrality v tých verejných zákazkách. E, ďalšia otázka. Keď som hovoril o biopalivách, veľmi krátko a dúfam, že pán predseda ma výzve, aby som hovoril o biopalivách viacej a o poľnohospodárstve a biomase všeobecne, pretože totali toho názoru, že je možné zásadne návrh komisie v tej technologickej oblasti vylepšiť. O tom nebudem viacej hovoriť detálnejšie, lebo pretože pretože to dnešné vystúpenie malo byť o nastavení trhu energie. Ja by sa v každom prípade využívam príležitosť a rád by som sa pozval na ďalšie vystúpenie či schôdzu. Ďakujem. Ďakujem, pán Šaperon, hovorí pán predseda. Pán Donoso, nech sa páči. Ďakujem, pán Šaperon. Rád by som sa vyjadril týmto otázkam. Tá typická otázka, už viacej ako 30 rokov som v oblasti OZE väčšina tohto času som počúval túto otázku, kedy obnoviteľné zdroje energie budú konkurencieschopné, kedy nebudú potrebovať subvencie. A teraz, keď ich už nepotrebujeme, ale teraz práve preto, e, že už nepotrebujeme tie subvencie, tak nám zase hádžu iné prekažky, aby sme neboli takí konkurencieschopné. Oze už sú konkurencieschopné, ale musíme zadefinovať, čo to konkurencieschopnosť je. Napríklad za 1,5 mesiaca v mojej krajine v Španielsku prebehne burza, dražba na potenciu keby sa to tak zle nebolo, dizajnovalo zle a navrhlo asi najhoršie na svete, tak určite, keby to fungovalo ako inde v krajine ceny za kWh, tak ceny by boli nižšie ako 40 eur za kWh, ak priemerná cena za posledné ruky bolo okolo 45 eur kWh, tak ja si myslím, že môžeme skonštatovať, že už to je konkurencieschopné, konkurencieschopné na podmienky na trhu, ktoré sú v súčasnosti a nie sú vôbec ideálne pre OZE a to svoj, zo svojich charakteristík. A to je jedna aj z veľkých chyb tohto návrhu komisie, že sa nejde do rizik vidíme, že chceme dosiahnuť nejaký cieľ v roku 2050 a k tomu naozaj veríme, naše hospodárstvo by malo byť úplne o, o zbavené uhlíka, hlavne v tom priemysle. Na to si musíme stanoviť nejakú e, cestovnú mapu, nejaký nejaký cieľ a tá cestovná mapa musí byť koherentná a vyslať signál, že naozaj sa nám podarí v tom 50. roku dosiahnuť tých 100%. A ak tento parlament hovorí, že sa dopracujeme do 27%, tak potom vlastne nechávame domáce úlohy na ostatných e, ďalších 20 rokov a to nebude dôveryhodná, čo robíme s tým zvyšným 73%. Potrebujeme realistický, premyslený cieľ, ale vyslať zároveň aj korektný signál, a to minimálne 35 či 40 aby to išlo týmto smerom a touto líniou, pretože tých 27% to je vlastne business as usual, je to ako keby sme vlastne nič neurobili ak niekto myslí na ekonomickú rentabilitu e, e, svojho zariadenia, tak by investoval vlastne do iných energií, nie do OZE. A tých 27 sa vypočítalo v absolútnych číslach na základe u cieľa účinnosti EU 27%, ale tento cieľ sa predsa už zvýšil a tým, že sa zvýšil, tak pracujeme na základe menších e, čísel. Takže mali sme sa minimálne prispôsobiť. Je nevyhnutné, aby sme vyslali dôveryhodný signál svetu, že Európa skutočne ide cestou mm, klimatických cieľov a stanoviť si minimálne tých 35 a záväzné. Prečo záväzné ciele? je ťažké si myslieť alebo veriť, že niektoré krajiny, ktoré hovoria, že nie, nie, ja nechcem, aby mi niekto vnúcoval podmienky. A otázka je, či skutočne chcú splniť tie cieľ, lebo o tom, čo tu hovoríme, tak ide tu vlastne o podmienky na to, aby sme nesplnili, ale ak, ak tomu naozaj dôverujeme tomu nášmu cieľu, tak je potrebné, aby sa všetci zaviazali a že pôjdu tou cestou, aby dosiahli ciele, ktoré sme si zadefinovali. A technologická neutralita pre nás e, nie je ani tak dôležité, či je dobre zadefinované, pretože v konečnom dôsledku je to, čo chceme na úvod. E, to sú projekty, ktoré by boli čo najviac konkurencieschopné. aby e, vychádzali z toho, aký trh teraz máme, ale ak zároveň chceme vyslať signál priemyselnému svetu, technologickému svetu, že Európa ide touto cestou, aby sme mali konkurenčnú výhodu nielen preto, že chceme používať čisté energie, ale aj preto, že sme technologickí lídry, tak musíme vydať signál trhu a že tento trh bude viac alebo menej e, stabilný pre tieto energie. A pokiaľ ide o fotovoltaický sektor, otázka panelov, fotovoltaické panely už nie sú také významné. Takýto projekt v súčasnosti to už nie je viac ako 30-35 celkových nákladov nejakého projektu. Teda už sú aj iné prvky, kde je pridaná hodnota, kde európsky priemysel sa môže špecializovať, investory, design, štruktúry, kde môže byť väčšia pridaná hodnota pre Európu a kde môžeme zohrať naozaj významnú úlohu v, v, vo fotovoltaickom technologickom svete. A nemusia to byť len panely, kde je čím ďalej tým väčšia marža a kde je čím ďalej tým väčšia konkurencia na dražbách. A nezabúdame, že tie výrobné náklady sa do budúcnosti ešte znížia možno 20-25 A ešte by som spomenul to spomenul fotovoltaické kolektivity alebo komuny. Podľa nás je to kľúčové, je to spôsob, ako môžu mať všetci prístup e, k ziskom e, alebo e, môžu mať prístup k výrobe a k samogenerácii, ktorá je z fotovoltaiky. Je dôležité, aby smarnica ukázala na to, že nemôžete predsa zakázať občanom sa zorganizovať do určitej komunity, spoločenstva a produkovať e, energiu. A nemôžeme predsa nikomu zakázať, že môžu mať nejakú malú veternú elektrárne alebo že môžu mať nejaký spoločný fotovoltaický panel a takto produkovať energia pretože ten slogán e, väčšia, väčšie kompetencie občanovi ako finálnemu spotrebiteľovi, tak je potrebné, aby sa to stalo skutočnosťou a tieto komunity alebo kolektivity, e, kolektívy, ktoré produkujú e, energiu. To je ten spôsob, ako by sa to mohlo zrealizovať. Ďakujem veľmi pekne. A teraz prosím pani Moraviecka za energe- e, elektricko-energetické združenie. Niekoľko slov k tomu, že kedy si myslím, že obnoviteľné nebudú potrebovať dotácie. Súhlasím s tým, čo povedal pán Šaperon. Musíme sa na to pozerať rôznym spôsobom. Nemôžeme sa pozerať len na obchodnú cenu. Musíme sa pozerať na cenu rôznych nákladov, technológií počas životnosti projektu. Takto by sme mali porovnávať jednotlivé technológie a naozaj na niektorých trhoch je alebo bude solárna energia tým najlacnejším zdrojom energie, tak na čo to potom dotovať? Potrebuje to dotácie, máme tento trh, ktorý je skreslený, tak povediac, narušený a my to potrebujeme opraviť. Je to problém teraz, ale určite to opravíme. A okrem toho som presvedčená, že svet bude raz fungovať len na obnoviteľných zdrojoch energii, keď budú skladovacie základy, keď sa znižia ceny, keď prídu nové technológie, ktoré sú teraz veľmi drahé, ako prílivové a podobne. O tom sme už hovorili, takže ja na to naozaj silno verím. Ja neviem kedy, ale stane sa to. Teraz k otázke pána Tomsa, že som nie konzistentná. V prvom rade ja nežiadam e, dotácie pre nové uhlie. PS petícia, ako je teraz napísané, vylučuje existujúce aj nové uhlie z kapacitných trhov. A už teraz môžem odpovedať na tú otázku, že čo to znamená pre Polsko. Znamenalo by to blackout, výpadok. Stratili by sme takmer všetko z našej pevnej kapacity 25 MW v zime. To je špičková vec. A ako zaplať, zahradíme 25 GW za 5 rokov, to jednoducho nie je možné. Ja tu nežiadam nové uhlie, ja len žiadam to, čo žiada komisia, čo obhajuje v svojej vlastnej správe ten zimný balíček. Neviem, či ste si všimli, tam bola aj správa ku kapacitným trhom, tá záverečná správa. A táto správa opakovane hovorí, že kapacitné trhy musia byť technologicky neutrálne. To je presne to. To je tá odpoveď na tú otázku, že za akých podmienok môže kapacitný trh podporovať nové obnoviteľné Robia to, pretože poskytujú tú záložnú kapacitu, ktorú potrebujeme, či už je to plyn alebo uhlie, záleží na podmienkach v teréne v každom členskom štáte. Ale tá pevná kapacita ako záloha na tie prerušované zdroje bude k dispozícii a budeme môcť mať samozrejme viac obnoviteľných, ale až tedy, ak budeme mať väčšie zásobníky, teraz príde. Takže ja nie som nekonzistentná a ja ani nehovorím, že obnoviteľné nemajú byť dotované. Ja hovorím, že v budúcnosti nebudú musieť byť dotované, lebo sa stanú lacnejšie. To je také jednoduché. A potom, možno vás to prekvapí, ja pracujem pre e, Polské energetické e, združenie elektrickej energie, pracujeme v PGE a poznám PG ako obhajcu projektov, pobrežných projektov, offshore projektov. Áno, myslím si, že je to dobrý projekt, treba v ňom pokračovať a dúfam, že sa tak aj stane. Nie je to len naše rozhodnutie, ale rozhodne európske fondy pre infraštruktúru, to je veľa, veľká časť nákladov tohto projektu, to naozaj pomôže. Takže ja tu úplne súhlasím a som veľmi rada, že sa aspoň na niečom zhodneme. A potom ešte bič a, teda cuko, bič a e, mrkva, áno, je to bič a pýtam sa, že prečo tu máme tento bič v cieľoch pre obnoviteľné a nemáme ho v cieľoch energetickej účinnosti, keď tieto dve, dva ciele sú, na, sú rovnaké, záväzné európske ciele a tam táto palica, tento bič nie je palica alebo cukor, hej, tak pali... A potom tie ambície. Predstavte si túto situáciu. Členské štáty vedia, že budú potrestané, ak nesplnia trajektóriu, ktorú plánujú a čo urobia potom členské štáty? Pravdepodobne znižia ambície, aby neboli potrestané. A ja si myslím, že toto sú veľmi slabé ustanovenia E, mali by byť oveľa konkrétnejšie, aby povedali niečo viacej k tomuto. Je to veľmi vágne napísané, áno, ale myslím si, že toto môže predstavovať určitý pokles úrovne ambície. Myslím, že snáď som povedala už všetko. Áno, ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Ďakujem vám za to, že ste tu s nami boli. Pred nami stojí ešte veľa práce. Kaž- tieto smernice a nariadenia, ktoré tu máme, predstavujú prácu siedmých spravodajcov, pretože sme dve smernice dali do jednej správe, správy, pretože spolu úzko súvisia. Je to otázka koordinácie, čo je veľmi dôležitá, pretože je to ten najväčší balík legislatívy v Európskej únii, v jej histérie, histórii. Je to 8 legislatívnych návrhov, ktoré tu máme pred sebou. Ďakujem, že ste nás podporili a veľký potlesk našim rečníkom. Milí priatelia, zajtra môžeme pokračovať a do poludnia budeme mať diskusiu o správe TUMIS, riadenie energetickej únie a správa Gierka, revízia smernice o energetickej e, efektívnosti. Takže stále budeme pracovať na tom istom. Elektrická energia, zimný balíček, čistá energia, akokoľvek to už nazvete. Ďakujem.